tout le monde. Euh, je vous propose de commencer. Navrhujem, aby sme začali našu schôdzu. Dobré ráno všetkým. Prvý bod na našom programe je prijatie programu schôdze. Chcem sa opýtať, či môžeme prijať eh, takýto program, či má niekto nejaké pripomienky. Ak nie, tak eh, týmto je program schválený. Navrhujem, aby sme prešli teraz k oznámeniam. Všetkých vás vítam. E, verím, že ste strávili príjemnú dovolenku. Ak ste iste sledovali e, situáciu v Líbli v posledných dňoch, tak došlo tam naozaj k vývoju. Rebeli sa už kontrolujú takmer celé hlavné mesto. Kadáfiho e, režim padol, ale líder je ešte stále na úteku a má stále veľkú kapacitu škodiť. Ľud, e, konferencia e, o líbyskom ľude sa bude konať 1. septembra v Paríži. No a k tomuto vlastne prebehne prehlbená výmena e, názorov s pánom Bernardinom Leónom, ktorý je novým zástupcom pre e, stredomorskú oblasť a bude sa to konať dnes popoludní. On dnes mi vyjadril svoju totálnu disponibilitu vyjadriť sa k situácii v Líbii, ale aj k Sýrii. Milí kolegovia, takže vás chcem poprosiť, aby ste si všetky svoje vystúpenia k týmto bodom odložili na pána Leona na dnešné popoludnie. No a teraz prejdeme k bodu 3 nášho programu, to je E, schválenie zápisníc z 24.5. mája z 6. E, júna, 15. 16. júna, 21. a 27. júna. Ak nie sú pripomienky, tak tieto zápisnice budú považované za schválené. Nie sú pripomienky, sú prijaté. A teraz prejdeme k bodu 4 nášho programu. A to je situácia v oblasti e, vykonávania Európskej stratégie pre Strednú Áziu. Máme tu teraz správu pani Kiel Nielsen o stave vykonávania stratégie EÚ pre Strednú Áziu. To je skupina krajín, ktorých geografická situácia je veľmi dôležitá a majú obrovský rozvojový potenciál, majú prírodné zdroje, ale boria sa s veľkými výzvami najmä v oblasti ľudských práv a riadenia a správy. E, chcem vám pripomenúť niektoré iniciatívy, ktoré pripravil náš výbor. V máji sme mali stretnutie s ombudsmanom predtým, ako naša delegácia e, odišla na návštevu do Uzbekistanu a Turkestanu. Potom sme zorganizovali vypočutie expertov o geostrategických otázkach o energii, vode a právnom štáte. To poslúžilo e, ako základ pre vypracovanie správy pani Kiel Nielsen a o tej budeme hovoriť dnes. Takže ja dávam slovo pani spravodajkyni pani Kiel Nielsen. Ďakujem pani predsednička. Ako každý to vie, od roku 2007 stratégia EÚ e, bola vypracovaná, no a teraz sa už aplikuje. Ako to vysvetľujem v dôvodovej správe, ktorú ste si určite prečítali, EÚ skutočne prijala isté iniciatívy a je tam veľa vecí, nebudem ich vymenúvať, pretože sme sa nazdávali, že je potrebné vypracovať túto novú správu, lebo sa nazdávame, že je potrebné vrátiť sa k tejto našej stratégii pre túto oblasť. Dôvody e, sú limity tejto stratégie, ku ktorým, ktoré sme konštatovali a ďalej je tu potreba istých modifikácií v dôsledku zmien tak na svetovej úrovni, ako aj v dôsledku zmien v tejto oblasti. Chcem spresniť, táto správa sa týka našej stratégie e, v tejto oblasti a netýka sa krajín, Strednej Ázie. Takže stratégia EÚ v Strednej Ázii má isté priority, ktoré boli zadefinované, je ich 10. Ja ich stručne pripomeniem. Dobré riadenie, ľudské práva, e, výchova a vzdelávanie, ekonomický, obchodný e, rozvoj energie, e, trvalý rozvoj, riadenie vody, hrozby a medzikultúrny dialog. Veľmi dobre viete, že pre takýto druh správy nie je možné e, dotknúť sa všetkých týchto bodov a všetkých priorít. Takže podľa môjho názoru je dôležité, aby sme zdôraznili tie najdôležitejšie výzvy a práve preto si myslím, že je dôležité pracovať vo, na ľudských právach, E, právny štát, voda, energia a regionálna bezpečnosť. Takže v správe rozpracúvam najmä tieto tri body. Rozpracúvam ich nasledovne. Dva dôležité piliery, piliere ľudská bezpečnosť a regionálna spolupráca. To je spôsob, ako predkladám túto správu. Ľudská bezpečnosť tá je veľmi dôležitá a mám pocit, že je potrebné skutočne našu politiku podmieniť a treba si uvedomiť, že ľudské práva a základné práva občanov musia byť skutočne e, základom našej politiky tak v tomto regióne, ako aj inde vo svete. E, myslím tým aj na arabské krajiny. Samozrejme, že Vzhľadom na to, čo sa stalo v arabských krajinách, mali by sme sa zamyslieť na našu stratégiu v Centrálnej Ázii a mali by sme zrevidovať našu stratégiu a naše postupy a prístupy. Takže vrátime sa k ľudskej bezpečnosti. Po druhé, tu máme regionálnu spoluprácu, to je veľmi dôležitý bod. My všetci dobre vieme, že všetky výzvy, ktoré v tejto oblasti stoja, či už ide o otázky e, E, priekupníkov s drogami, ľudských bytostí, o extrémizmus, vodu, prírodné zdroje a o ďalšie otázky nemôžu byť vyriešené bez e, istej dohody e, krajín, ktoré sú v tomto regióne. Po návšteve v tejto oblasti e, konštatujem, že je v súčasnosti veľmi ťažké e, a my sme skonštatovali, že krajiny e, Centrálnej Ázie aj napriek e, diskusii nie sú veľmi naklonené kolektívnej práci v regióne. My tam musíme teda zohrať veľmi dôležitú úlohu. Máme isté e, tromfy, ako je napríklad skúsenosť a neutralita. Ale to, čo sa v našej správe hovorí, je, že musíme aplikovať aj diverzifikovaný prístup k týmto piatim krajinám a to nie je vôbec protirečivé. Treba mať aj e, diferencovaný bilaterálny prístup na základe konkrétnych potrieb jednotlivých krajín. Takže myslím si, že dnes je dôležité, aby sa každý z vás vyjadril k tomu návrhu správy, aby urobil svoje návrhy a ja očakávam od kolegov spoluprácu a očakávam návrhy od vás. Chcela by som vám ešte prezentovať formát správy a ešte upozorniť na dve chyby v preklade vo francúzskej verzii. E, angažovanosť EÚ v odseku 3 je dôležité povedať, že my nevyzývame mimovládne organizácie a, a občianskú spoločnosť, ale my vyzývame k tomu, aby sa zapojila občianská spoločnosť a E, takisto mimovládne e, organizácie do týchto aktivít. Potom je tu chyba aj v transkrícii e, údajov o Uzbekistane a odstránenie sankcií, ktoré boli prijaté keď voči Uzbekistanu, tak tam, tam treba zohľadniť závery konferencie z roku 2009 a nie 10 Takže vidíme, že sú tu ďalej otázky spojené s bezpečnosťou ľudí, o tom sme už hovorili. A potom tu máme návrh, ktorý sa týka medziparlamentného fóra. E, tam musíme zohrať úlohu iniciátora v tejto práci medzi parlamentmi v týchto krajinách, rozličných krajinách. To by mohlo viesť k pokroku v práci e, v regióne a v interregionálnej spolupráci. Tam treba navrhnúť konkrétne návrhy. Ďalej, v dôsledku dovolenku tu niektoré e, odseky ešte neboli preložené pretože som ich doložila neskôr a ešte ich spresním a neskôr ich predložím. Toto je taký prvý návrh, ako som povedala, a vyzývam kolegov, aby ho zlepšili. A ja sama už v tejto chvíli mám isté návrhy na zlepšenie tejto pôvodnej verzie. Ďakujem. My sme si poznamenali vaše vysvetlenie a teraz dám slovo tieňomému spravodajcovi za EPP, to je pán Vendery, ktorá E, tu na e, tieňového správodajcu zastupuje. Nech sa páči, ja vám dávam slovo. Good morning, dear colleagues. Dobré ráno. Ako vás už kolegyňa informovala, a ja potvrdzujem, že pani Jegle je dnes e, na oficiálnej delegácii v mene výboru Agri, preto dnes nemôže byť prítomná na zasadnutí výboru. Budeme hovoriť v jej mene. Rada by som predniesla jej hlavné stanoviska k tejto správe a nebudem hovoriť len v mene pani Jegle, ale aj vo svojom vlastnom mene, pretože naše stanoviská sú do veľkej miery totožné. Taktiež som vycestovala do krajiny Strednej Ázie už viackrát. Veľmi dobre vieme, aké dianie prebieha v týchto krajinách. Chceli by sme poďakovať pani Kiel Nielsen predovšetkým za tento návrh, za jej úsilie v tomto regióne, dokonca aj počas letnej prestávky. Prečo vôbec vypracovať správu na túto tému? Podľa nás je mimoriadne dôležité zdôrazniť význam krajín Strednej Ázie pre Európsku úniu a naopak taktiež vysvetliť dôvody našej spolupráce. Krajiny Strednej Ázie sú susedmi našich susedov je to preto zemepisne veľmi blízky región. Európska únia musí ponúkať e, svoju pomoc v procesu demokratizácie, princípov právneho štátu a taktiež propagácie ľudských práv. Okrem toho občianské práva, ako spomína pani Jegle, a aj ja som toho názoru, že demokratický a hospodársky vývoj sú úzko prepojené a navzájom sa doplňajú. Čo sa týka strategických bezpečnostných otázok, blízkosť Afganistanu v tomto regióne, znamená, že by sme nemali podceňovať tento región. Nesmieme zabúdať na všetky tieto aspekty a podporovať prelobenú spoluprácu, pretože je to nevyhnutné a je to v záujme oboch zúčastnených strán. Niekoľko hlavných bodov, ktoré už sú obsahom návrhu pani Kill Nielsen. Súhlasíme s ňou v tom, že viditeľná prítomnosť Európskej únie priamo v teréne je nevyhnutná plne funkčná delegácia Európskej únie v každej tejto krajine je veľmi dôležitá ďalej. Po druhé, podporujeme vytvorenie a založenie parlamentných schôdzí na úrovni EÚ a Srednej Ázie. Okrem toho sme presvedčení, že spolupráca v oblasti vodného hospodárstva je tiež dôležitou otázkou medzi týmito krajinami Strednej Ázie. Európska únia by mala pôsobiť e, ako mediátor alebo akýsi prostredník v týchto vyjednávaniach. Chceli by sme ešte doplniť ďalšie aspekty do tohto návrhu Pani Jegle navrhuje, aby sa vytvorila kapitola o hospodárskom vývoji, vrátanie pomoci a podpory e, rozšírených hospodárskych vzťahov v širšom regionálnom kontexte, aby sme znižovali chudobu a zvyšovali životnú úroveň. Mm, vhodnou formou by bolo možno diverzifikovať zdroje energie pre Európsku úniu, ďalej diverzifikácia obchodných partnerov, spolupráca v oblasti infraštruktúrnych projektov, príprava prostredia, ktoré bude priateľské voči malým a stredným podnikom a ďalšie priaznivé podmienky pre podnikanie. Je jednoducho nevyhnutné zblížiť všetky vzťahy vo všetkých e, oblastiach. Myslíme si, že aj v, vo vzdelávacích projektoch je potrebné podporovať spoluprácu Okrem toho, pani Jegle oceňuje prácu politických nadácií, pretože tieto poskytujú dlhodobú e, roku odovzdávania skúseností v tomto regióne. Okrem toho, vlády v týchto krajinách musia vykonávať e, rozsiahle naplňanie politických projektov. Európska únia sa chce zameriavať na úzke vyhodnocovanie tohto procesu a to z veľmi um, pozornosťou pozornosťou na maličké kroky, ktoré sú potrebné na tejto ceste. Uvedomujeme si, že proces demokratizácie a sociálno-hospodárskeho vývoja v tomto regióne ešte iba začal a ešte stále je pred nami dlhá cesta. Pokrok v týchto oblastiach eh, sa nedá priamo porovnávať s Európskou úniou a dokonca aj malé kroky správnym smerom musíme vysoko oceňovať preto je mimoriadne dôležité, aby Európska únia sa aktívne angažovala v tomto regióne, pretože iba vďaka takémuto angažovaniu sa môžeme podporovať ďalší rozvoj týchto krajín. Ďakujem. Ďakujem pani Vedere a teraz dám slovo pánovi Svobodovi, ktorý je efektívnym spravodajcom za SAD. Ďakujem. Ak dovolíte, ja by som najskôr poďakoval pani spravodajkyni za prácu, ktorú odviedla a za jej veľmi seriózny prístup a veľmi podrobnú správu. Ak by som mal vypichnúť niekoľko bodov, tak e, tu nejde rozhodne o nejakú všeobecnú kritiku. Je to taký konštruktívny návrh, ako ešte vylepšiť túto správu. Spravodajkynia zvorazňuje, že tu nejde o správu o regióne, ide o správu o európskej stratégii v súvislosti s týmto regiónom. Na to nesmieme zabúdať. Naše záujmy sú rôznorodé. Myslím, že aj pri tejto správe, aj keď to nebudú samozrejme čítať všetci občania Európskej únie, musíme zdôrazniť, že prečo je tento región pre nás taký zaujímavý, prečo sa v ňom musíme angažovať, napríklad otázky energetiky. Tam by sme to mali formulovať ešte možno výraznejšie. Isté, že sú isté zdroje energie, e, na ktoré máme nárok z hľadiska hospodárskeho rozvoja, nie z hľadiska imperialistického rozpínania. Isté, že aj iné krajiny, napríklad Rusko, majú záujem o tieto zdroje a ak neprejavíme včas svoj záujem, tak e, prídeme o mnoho a budeme musieť ustúpiť ostatným silným krajinám v tomto regióne. Ďalej, bezpečnosť. Bezpečnosť je rozsiahlým záujmom Európskej únie a nesmieme zabúdať, že tento región, respektíve niektoré krajiny tohto regiónu sú veľmi blízko Afganistanu a zrejme sa budeme musieť čo možne snažiť eh, o podporu stability v tomto regióne aj po tých vojnových potičkách, ku ktorým došlo a práve preto je v tomto regióne potrebné spolupracovať. Ďalším aspektom je obchod s drogami. Vieme, že tie trasy, ak chceme kontrolovať, je mimoriadne dôležité, aby sme aj v tejto súvislosti spolupracovali s týmito krajinami Samozrejme, nielen s nimi, ale aj s nimi. Toľko teda niekoľko bodov, ktoré pre nás ako Európanov sú mimoriadne dôležité v tomto kontexte. A v tejto súvislosti samozrejme máme záujem aj o podporu procesu demokratizácie a ľudských práv, pretože e, v tých všetkých iných oblastiach dosiahneme pokrok iba ak bude prebiehať a rozvíjať sa pokrok demokratizácie v týchto krajinách nie sú nejaké hlboko zakorenené tradície demokratických postupov. E, o to viac však musíme ceniť každý jeden krôčik na ceste k politickej stabilite. Nepochybne, ak sa budeme uberať touto cestou, e, dosiahneme aj bezpečnosť celého tohto regiónu. Preto je mimoriadne dôležité, aby aj týmto otázkom sme sa neustále venovali. Bude to e, ťažký dialog, videli sme už isté náznaky, ale nie je nemožné ho úspešne završiť. Už máme isté úspechy, ktoré sme zaznamenali. Turkmensko je trošku tvrdším orieškom ako iné krajiny, ale predsa musíme sa snažiť eh, dosiahnuť úspechy, ktoré sme si stanovili. Potrebujeme sa viac angažovať. Tu súhlasím s kolegyňami, ktoré to už zdôraznili. Isté, že môžeme rozvíjať tieto stratégie iba, ak budeme mať riadne plnoprávne zastúpenie v týchto krajinách. Môžeme samozrejme e, cestovať po týchto krajinách, ale nemôžeme e, obhospodarovať e, všetky tieto krajiny z jedného centrálneho zastúpenia Európskej únie, tak toto nepôjde. Myslím, že aj v správe by sa mal spomenúť nový vysoký predstaviteľ pre tento región. Tento zástupca by mal čo najskôr prísť aj na náš výbor, mali by sme s ním diskutovať a potom prijať aj príslušné rozhodnutie. tak aby sme zdôraznili, za aký dôležitý považujeme tento región. Ešte by som rád eh, sa vyjadril k jednému konkrétnemu bodu, je to bod 18. Myslím, že eh, je to tam formulované príliš rozsiahlo, eh, čo sa týka prepojenia na Bielorusko a Rusko, teda medzi Kazachstanom a týmito dvoma krajinami. Nesmieme podceňovať tieto prepojenia, ale ja to nevnímam príliš pozitívne, najmä vzhľadom na to, že e, sa vyvíja v tejto súvislosti aj tlak na Ukrajinu. To môže samozrejme skomplikovať vzťahy medzi Ukrajinou a Európskou úniou. Môžeme to to vziať na vedomie, ale nemyslím si, že je vhodné spomínať to v správe v takomto pozitívnom duchu. Je dôležité, aby táto regionálna spolupráca fungovala v celom tomto regióne. Ja by som e, možno v tomto zmysle videl tú colnú úniu práve skôr negatívnejšie. Podľa mňa regionálna spolupráca je o mnoho dôležitejšia ako iba spolupráca na tejto colnej úrovni. Preto nesúhlasím celkom eh, s tým, čo povedala kolegyňa Kilnius. Ide o celoregionálnu spoluprácu. Nechceme um, to však takto generalizovať na e, jednoducho celý región. Chceme podporovať spoluprácu s každou jednou krajinou v tomto regióne. Myslím, že uberáme sa správnym smerom. Chcel som len zdôrazniť niekoľko bodov, ktoré považujem za ešte dôležitejšie ako to, čo sa vás v správe. Ďakujem. Ďakujem, pán Svoboda. Pani Nikolaj, neviem, či si želáte vystúpiť. Nech sa páči. Vážená pani predsedníčka, pokiaľ ide o mňa, tak by som chcela poblahoželať pani spravodajkyni za to, že tu nadniesla tieto problémy v správe a najmä jej chcem poďakovať za to, ako poňala e, svoju dôvodovú správu. E, avšak generálne riaditeľstvo podľa nášho názoru by malo E, dávať väčší dôraz na spoluprácu s, kraj, spoluprácu s krajinami Strednej Ázie a na spoluprácu týchto krajín s EÚ. Európska únia si nemôže dovoliť zostať neaktívna v tejto oblasti. Hlavný problém spočíva v samotnom názve správy, pretože sa tu hovorí o vykonávaní stratégie EÚ, zatiaľ čo v správe sa hovorí skôr E, o individuálnych krajinách, zatiaľ čo názov hovorí o regióne. My musíme dávať veľký pozor na náš jazyk, ktorý používame a musíme byť objektívni. Hlavným cieľom našej činnosti je stimulovať spoluprácu. A samozrejme, že nemáme zdôrazňovať problémy, ktoré v oblasti existujú. Môžeme sa o nich zmieniť, kritizovať, ale nemalo by to byť v centre záujmu a zároveň by sme však nemali byť neutrálnymi pozorovateľmi. Nemôžeme e, sa stávať do úlohy e, niekoho, kto dáva lekcie, pretože potom naše úsilie sa stane, stane zbytočným a jednoducho nedosiahneme to, čo chceme. Potrebujeme také trošku konštruktívnejšie formulácie v správe a navyše v tomto dokumente potrebujeme dávať väčší dôraz na stratégiu EÚ. Je dôležité, aby sme mali skutočnú stratégiu EÚ a nie len zoznam želaní, e, že by sme si želali, aby tieto krajiny robili. Nie, to nestačí. My musíme brať do úvahy ich špecifickosť, ale Nemôžeme si dovoliť, aby to bolo v správe e, len celé popísané. My nemôžeme očakávať, že všetci e, v tomto regióne sa zo dňa na deň zmenia podľa našich e, želaní. Pokiaľ ide o odseky 4 a 6, ja vítam tieto návrhy, ale myslím si, že by sme sa mali viac v tomto regióne E, zapájať, mali by sme tam otvoriť naše permanentné zastúpenia, mali by sme mať istý kanál na dialog, na interparlamentný dialog. Musíme e, si byť vedomi toho, čo môžeme skutočne našim azijským partnerom ponúknuť. Ľutujem, že tu nie je zmienka o obchodnej výmene a o ekonomickej spolupráci. Otázky spojené s energetikou sú tiež mimoriadne dôležité. Naša energetická stratégia by mala zohľadniť aj tieto aspekty. Pokiaľ ide o odsek 11, to, čo sa tam hovorí, je zdravé, je priateľné, ale tu ide skôr o otázku životného prostredia ako o energetiku. Buďme realisti. Ak chceme, aby Centrálna Ázia bola receptívnejšia k európskym hodnotám, tak sa tam musíme viac zviditeľniť. My musíme mať silu a odhodlanie byť tam prítomný aj v tomto regióne. Kapitola, ktorá sa venuje regionálnej spolupráci, tak tam tiež musíme byť konkrétnejší. Nezabúdajme že tam existuje napätie v dôsledku istých e, vojen, ktoré tam boli. Ale rovnako kapitoly, ktoré hovoria, že treba pomáhať jednotlivým krajinám, nie sú rovnaké. Riadok 25 mi prípada konštruktívny, ale to, čo sa tam hovorí, e, je platné pre všetky krajiny v regióne a nie len pre energetické projekty, ale aj pre vidiecký rozvoj, sociálnu oblasť, malé a stredné podniky a tak ďalej. My potrebujeme absolútne stratégiu, ktorá by hovorila jasne o limitoch nášho, našej angažovanosti v, tý, v tomto regióne. Ja som presvedčená, že keď Európska únia bude absentovať v tejto oblasti, tak vlastne všetky naše želania zostanú len e, vyhlásenia na papieri. A my si musíme uvedomiť, že už takýto postoj si nemôžeme dovoliť. My predložíme niektoré pozmenujúce návrhy, niektoré sme už predložili a e, ja som presvedčená, že dosiahneme správu, ktorá bude ilustrovať postoj EÚ k tejto oblasti. Ďakujem pani Nikolaj. teraz prejdeme k výmene názorov. Pán Civík. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím si, že v politike je to ako v športe trochu. Mne sa zdá, že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 taký dob- tak ten správny čas, pretože ja som zodpovedný za ďalšiu správu, za správu o susedskej politike a viedol som množstvo rokovaní a závery sú jednoznačné, že je jasné, je pot- že musia, je potrebné budovať demokraciu a dbať o základné práva, ktoré vlastne sú základom nielen Európskej únie, ale aj iných krajín. Myslím si, že mohli sme sa dnes poučiť e, tú lekciu z, z Severnej Afriky, pretože jednoducho bez reforiem, bez demokracie, všetko, čo sa tam deje, je v podstate len prechodného charakteru a nepredžije to dlho. A myslím si, že tých 5 krajín, o ktorých tu teraz hovoríme, keď sa vrátim späť k tejto téme, v podstate sa podobajú na seba tým, že množstvo dôležitých aspektov bolo odmietaných alebo zabudnutých po dlhú dobu, alebo bolo nepovšimnutých a je potrebné to zmeniť. A myslím si, že ten starý spôsob, ktorý funguje, že keď sa hovorí, že no hlavná vec, že tam máte, alebo kým máte mier, tak je to v poriadku a nebudeme sa toho dotýkať. Ale tento prístup jednoducho už nemôže fungovať. Musíme zvoliť niečo iné. Musíme posilniť všetko, čo súvisí so vzdelávaním, s ľudskými právami, spravodlivosťou, takisto s organizáciou sociálnych služieb a spôsob, akým to všetko funguje. Takže jednoducho budem, čo teda musíme urobiť? Jednoducho musíme apelovať na to, aby sme zabezpečili to, že tento región je regiónom veľmi koherentnej politiky. Nemyslím si, že máme pre tento región pripraviť nejaké aký druh e, susedskej politiky, ale musíme urobiť všetko preto, aby sme e, e, poukázali na tom, čo majú tieto krajiny spoločné v tomto regióne. Určite si myslím, že spravodajca by sa mohol viac sústrediť na, na tieto aspekty. Spravodajkyňa. Myslím si, že to je veľmi dôležitý región vo svete. To je dôležitá vec. Je to máme tu európsku politiku, je, je, v tejto zóne sa prakticky stretáva európska politika s čínskou politikou, ruskou politikou, takže je tu určitá špecifická situácia, ale zase to nemôžeme e, využiť alebo použiť ako argument z toho, že teraz budeme zatvárať oči pred tým, čo sa tam nedeje. No, alebo čo sa tam zanedbáva. Potom ďalšia dôležitá vec je otázka takého technického aspektu. E, napríklad spravodajkynia sa odoláva na niektoré krajiny a predpokladá určité závery, ktoré sú aj odôvodnené a správne, ale niekedy možno, že sú až také no, len povrchové, pretože, alebo povrchné, pretože moji kolegovia pracovali napríklad na správe, ktorá sa týkala Turkmenska. Ehm, tam sme mali veľmi detailnú správu, ktorá sa týkala Turkmenska. Pracovali sme na tom, stretli sme sa s zástupcami viacerých organizácií pri príprave tejto správy a podobne. Takže možno, že namiesto toho, aby sme tu citovali niektoré veci, um, v otázke týchto piatich krajín. Možno by sme sa mali skôr odvolávať na to, čo už máme, aké sú naše vzťahy, alebo to, čo sme máme presne z našich individuálnych vzťahov s týmito krajinami a trošku detálnejšie alebo presnejšie robiť z tej závery. Ďakujem. A teraz pán Peterle. Hvala lepa, gospa predsednica. E, ja som poročoval... Ďakujem, pani predsednička. Kolegovi, kolegyni eh, Nilsenovej, ja takisto mám veľmi jasné pozície, eh, respektíve to, čo ja poznám, mám z vlastnej politickej skúsenosti a myslím si, že Stredná Ázia prakticky nie je nejaká turistická destinácia, ale skutočne je strategická politická destinácia. A je tam, sú tam krajiny, ktoré až tak veľmi nie sú ochotné medzi sebou spolupracovať. Toto všetko je dôsledkom toho, že vlastne sa ten proces transformácie z, zo Sovietskeho zväzu bývalého zatiaľ ešte neukončil. Sú tam rôzne vzťahy a niektoré z týchto vzťahov my ťažko chápeme. Súhlasíme aj so spravodajkyňou a s niektorými ďalšími rečníkmi, že určite budeme musieť e, strategicky, bojovať e, v prospech stability a demokracie. E, podľa mňa tie interné problémy, ktoré majú stredoazijské krajiny, tie sa môžu dokonca pritvrdiť alebo zhoršiť a môžu byť ešte horšie než dokonca v Severnej Afrike, ktorý spomenali viacerí predrečníci. Myslím si, že Európska únia by mala preukázať, že má strategický záujem o demokratický rozvoj v týchto krajinách. A myslím, že s cieľom toho, aby sme sa vyhli situácii, ktorá by sa mohla vymknúť spod kontroly a mohla by viesť k horším problémom, práve preto musíme za, za, za to zasadzovať. A myslím si, že budeme musieť aj pripraviť európsku stratégiu pre tento región a som rád, že v správe je to uvedené týmto spôsobom. Takisto si myslím, že je to absolútne nevyhnutné, aby sme mali delegácie vo všetkých eh, stredoazijských krajinách, ktoré budú dostatočne vybavené pracovníkmi a dostatočne na odbornej úrovni. A potom ďalšia vec, ktorú som chcel uviezť, je návrh um, vytvoriť parlamentné fórum s týmito krajinami. E, chcel by som poznať nasledovné. Je to len čisto naša iniciatíva z našej strany, alebo bolo to overené s parlamentami týchto krajín a, a že či teda oni toto podporujú? Napríklad ja osobne viem, že dialog je absolútne dôležitý s týmito krajinami a ja takúto iniciatívu veľmi podporím. Ďakujem. Ďakujem, pán Peterle. Kelam. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja si myslím, že správa pani Kiel Nielsen je dobre načasovaná a vysoko aktuálna a je dôležitá sladiska jej obsahu, ale keďže tu ide o stratégiu pre Strednú Áziu, tak e, absolútne súhlasím s e, pánom kolegom Svobodom, že predovšetkým musíme predložiť e, dôvody, že prečo máme takýto záujem, či sú to strategické dôvody, bezpečnostné dôvody, energetické a podobne. Čo sa týka otázky energii, teda ropa a plyn, správa sa tejto otázke až tak veľmi nemenuje. Hovorí sa tam trochu o nejakých vodných zdrojoch, o polnospodárstve. Ja si myslím, že je treba poukázať aj na toto. Potom druhá vec, ktorá už tu bola spomenutá, je otázka vzťahov týchto krajín voči Afganistanu. Ak e, snáď všetko dobre dopadne, tak Afganistan bude hrať veľmi dôležitú úlohu, nielen zo strategického hľadiska, ale aj z hľadiska ekonomického a sociálneho, z hľadiska toho, ako sa bude rozvíjať tento región. Takže možno by sme mali aj toto spomenúť. Potom tretí problém je koordinácia úsilia Európskej únie spolu s ostatnými medzinárodnými hráčmi, ako Spojené štáty, pretože, pretože sú tam viaceré strategické záujmy, ktoré sa koncentrujú na tento región zo strany Ruska, zo strany Číny, Spojených štátov, čiže musíme aj my porozmýšľať, akým spôsobom chceme e, my tam vystupovať a aké sú možnosti koordinácie. Myslím si, že Nemecko a Francúzsko preukázali dobrý, dobrý príklad tým, že už e, vlastne sa zabezpečení sa snažili prispieť tomu, aby ehm, prispeli stabilite a bezpečnosti v tomto regióne. Myslím si, že takisto je tu veľmi dobre prezentovaná stratégia, ehm, kde sa hovorí, že ekonomická spolupráca musí ísť ruka v ruke s politickou spoluprácou a musí byť postavená na politickej vôli ehm, implementovať spoločné hodnoty a ešte v článku 29, kde sa, e, kde sa odsudzuje nedávne rozhodnutie zatvoriť kanceláriu e, Human Rights Watch v Taškente, tak tým súhlasím a ale súhlasím s tým, že Európska únia by mala v tejto správe preukázať určitý väčší záujem, záujem o tento región sú rôzne dôvody, ale takisto príspevok EÚ v otázke ľudských práv, v otázkach právneho štátu. Myslím si, že to je najpodstatnejšie, pretože prakticky žiadny z tých ostatných medzinárodných aktérov nemôže hrať takú úlohu v tejto oblasti práve. Ďakujem. Merci, monsieur Ďakujem, pán Kelam. A teraz dám slovo e, vonkajšej službe. Nech sa páči, zástupca. Um, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vítame návrh eh, Európskeho parlamentu ehm, pre stratégiu pre stredoazijské krajiny. Myslím si, že to je vysoko aktuálne. My teraz preskúmame túto stratégiu, ktorá, v, ktorá sa začne v najbližšom roku na rade od tej stratégie, ktorá bola pripravená na v roku 2007. Došlo k veľkým zmenám v týchto krajinách, ale musíme byť realistickí, keď budeme posudzovať takúto stratégiu, pretože nie sú kandidatické krajiny e, pre našu susedskú politiku, kde je naša pomoc oveľa väčšia. Ale e, aj tak e, už sa podarilo s pomerne krátkom čase a s obmedzenými zdrojmi zvýšiť svoju úlohu v Centrálnej Ázii. Naše zapojenie sa nezačalo v roku 2007, ale stratégia poskytla dôležitý, um, dôležitý impuls e, pre takúto stratégiu. Um, vlastne začalo sa pracovať aj minulý rok na spoločnej um, rade. Pripravili som takisto aj dokument, aby som chcela doraziť niekoľko bodov, ktoré sú dôležité. Predovšetkým, ako viete, pripravili, založili sme um, dialog medzi EÚ a s krajinami Strednej Ázie na úrovni ministrov zahraničných vecí, aby sa mohlo hovoriť o niektorých otázkach, ako napríklad je riadenie vodných zdrojov a podobne. Takisto so všetkými piatimi krajinami sme otvorili diskusiu o e, ľudských právach, čo tiež nebolo jednoduché pretože v podstate žiadnej z týchto krajín na e, otázkach ľudských práv tak veľmi nezáleží, ako e, je to pre EÚ, e ale tých sme sa snažili vlastne identifikovať tie oblasti, kde by EÚ mohla pomôcť týmto krajinám. Samozrejme, že všetky naše obavy o otázkach ľudských práv sú uvedené vo všetkých našich stretnutiach čo sa týka energetiky, už sme teraz bližšie než kedykoľvek predtým k príprave transkaspického potrubia. A ešte osobitne aj po návšteve Baroza v tomto regióne začiatkom tohto roku. Ďalej oblasti vody, boli tu viaceré stretnutie na vysokej úrovni a náš, e, náš naše pôsobenie teraz spôsobí tým, že sa snažíme pretlačiť tzv. vodnú politiku v EÚ, e, napríklad v Kaukaze, aby sme pomohli im zlepšiť domáce techniky z riadenia alebo správy vod. Takisto tu máme aj e, výkonu radu v tejto v tejto zóne. Ďalej, e, ďalšia oblasť je vzdelávanie. Myslím si, že máme rôzne výmenné programy a samozrejme, že Európska únia má veľmi silný sektor vzdelávania v rámci spolupráce s viacerými krajinami v otázke boje proti obchodovaniu ehm, proti čiernemu obchodu a ochranu hraníc EU e takisto podporuje ehm, programy a takisto sa snažíme koordinovať um, naše úsilie s ostatnými v tejto oblasti. Ako viete, máme mandát Európskej centrálnej banky, aby sme eh, pokryli Strednú Áziu v oblasti energetiky a životného prostredia a máme takisto spoluprácu viacerých európskych bank v tejto oblasti. To, čo ste spomenuli, je eh, tá európska delegácia, to je, považujeme tiež dôležité. Za posledné roky sme otvorili eh, kancelárie v Kyrgyzstane a v mm, Turkmensku a tohto roku by sme chceli utvoriť v, v Tadžikistane. Um, ale dúfame, že sa to udeje v nejakej blízkej budúcnosti. E, stručne ešte kríza v Kyrgyzstane minulý rok je vlastne príkladom toho, ako môže EÚ môže lepšie pôsobiť v tomto regióne. Minulý rok po vypuknutí krízy náš, náš osobitný spelomocnec e, tam hneď vycestoval a chcel pomáhať politickému procesu v Kyrgyzstane. EÚ bola veľmi rýchla pri poskytnutí humanitárnej pomoci, tak aby sa mohol využiť aj nástroj pre stabilitu, pre podporu tak e, rekonštrukcie alebo, alebo výstavby bývania, pomoc pri príprave referenda, pomoc pri parlamentných voľbách a teraz pri nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Takisto aj je to dlhodobá pomoc v oblasti sociálnych otázkach pri riešení problémov z chudoby v týchto krajinách. E, Kyrgyzstan ďalej stojí pred veľkými výzvami, a s, už to spomenuli viacerí re, predrečníci, rečníci, samozrejme otázka ľudských práv je veľkým problémom a bude sa snažiť maximálne snažiť, aby sme naše pôsobenie maximalizovali, tak aby sme mohli čo najlepšie pomôcť e, občianskej spoločnosti, čo by malo prispieť dlhodobej politickej stabilite a rozvoju v tomto regióne. Sme presvedčení, že čím viac bude EÚ prítomná v tomto regióne, tým lepšie sa nám podarí presadzovať európske hodnoty. Ako bolo už spomenuté, sme v procese ukončenia e, toho, toho, že by sme otvorili teda naše delegácie v tomto regióne, čo je niečo, čo nám doteraz chýbalo a takisto pripravujeme európske programy a naše um, programy. Keďže máme pomerne obmedzené finančné zdroje pre tento región, e, ktorí boli asi 750 miliónov eur na rok 2007 až 2013, e, tak naša koordinácia s ostatnými medzinárodnými donormi je podstatná, musí byť intenzívnejšia. E, to, že máme obmedzené zdroje, to vedlo aj k tomu, že musíme veľmi dobre zefektívniť našu pomoc a sústrediť sa na práve tie najdôležitejšie e, sektory. Samozrejme, že boj proti chudobe to je podstatné, tu, pretože Tadžikistan a Kyrgyzstan sú najchudobnejšími krajinami e, ale región, ako aj správa potvrdzuje, je rozmanitý, nie sú tieto krajiny rovnaké. Um, a preto sa venujeme týmto otázkam v oblasti vodného manažmentu eh, proti pašovaniu a ochrane hraníc a podobne. Takže snažíme sa týmto krajinám v týchto otázkach pomáhať, eh, aby mm, Napríklad v prípade Kazachstanu sme nedávno od, začali rokovať o zlepšení o doho, začali rokovať o dohode o zlepšenej spolupráci a partnerstve, ktorá bude výhodná pre región. Ďalej máme určité skúsenosti už z našich e, predchádzajúcich politík, na ktorých staviame vlastne naše postupy pre Strednú Áziu. Potom e, sú tu viaceré nástroje, ktoré by sme mohli potom využiť, ktoré máme k dispozícii, napríklad v oblasti energetiky, životného prostredia, vodného hospodárstva a takisto v oblasti vzdelávania. A napokon dôležitý aspekt z hľadiska implementácie stratégie, ktorá bola doteraz veľmi um, pozitívna, aj keď máme také obmedzené zdroje, je priame zapojenie európskych členských štátov do uh, konkrétnych oblastí, napríklad v oblasti um, právneho štátu. Um, Nemecko a Francúzsko boli hlavnými koordinátormi Takisto v rámci ďalšieho akčného programu sa teraz implementuje e, ďalšia fáza tohto programu konzorcium určitých členských štátov a je to postavené takisto na báze skúseností z EÚ. Takže toto by sme chceli vidieť viac e, v, pri rozvíjaní našich, našich vzťahov. Takže chcel by som ukončiť tým, že Európska parlamentu hrá veľmi dôležitú úlohu, keď e, po, zlepšujeme naše vzťahy s týmito krajinami, vítame eh, návštevy eh, Európskeho parlamentu do týchto krajín a eh, myslíme si, že Európsky parlament je tým, ktorý podporuje naše politiky. Ďakujem, pán Fredensen. A teraz dám slovo pani Kiel Nielsen, aby to celé zosumarizovala Áno, ďakujem, budem stručná. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí e, vystúpili v tejto rozprave. Poznamenala som si všetky návrhy a pripomienky, e, ktoré určite vylepšia túto správu. Niekoľko spresnení. Skutočne som rada, že je medzi nami konsenzus, pokiaľ ide o priority pre oblasť ľudských práv a právny štát v tejto oblasti, to je jasné pre Európsku úniu, ale vždy je príjemné skonštatovať, že poslanci e, sú na tejto vlne stimulovať spoluprácu. Áno, ako povedala pani Nikolaj, Myslím si, že v správe to možno bude potrebné trošku zreformulovať, aby boli také zrozumiteľnejšie, ale cieľ je samozrejme ten, aby sme tam boli viditeľnejší, aby sme posilnili spoluprácu EÚ s Centrálnou Áziou. Myslím si, že to je jednoznačné. A potom ďalší kolegovia e, sa nazdávajú, že je potrebné zdôrazniť niektoré body, ja som si ich poznamenala, pozriem sa, ako to možno urobiť. Ďalej treba jasnejšie e, definovať naše záujmy v tejto oblasti, ako povedali pán Svoboda, Peterli a ďalší. Aj tam to sa pokúsim naformulovať, pretože samozrejme ja s vami zdieľam stanovisko, že máme svoje záujmy v tejto oblasti. No a pokiaľ ide o niektoré body pani Jegle, ktoré povedala pani Vejdere, ja si myslím, že sa môžeme pozrieť na to, aby sme tam nepridávali nové oceky, pretože problémom tejto správy je, že sa musíme limitovať na isté sektory, ale musím povedať, že mám trošku strach vrácať sa k istým prioritám, lebo tam potom je riziko, že sa tam budú pridávať ďalšie veci a nebude možné ich prehlbiť. Ja si myslím, že je dôležité trvať na priorite E, ľudské práva, rešpektovanie práv. Myslím si, že s tým všetci súhlasíte, najmä v súvislosti s tým, čo sa práve stalo a deje v arabskom svete. Ja si myslím, že to sú také základné piliere. A ešte by som chcela odpovedať zástupcom zahraničnej služby, ktorý niekoľkokrát povedali, že Centrálna Ázia nie je súčasťou susedskej politiky, ale to varí ospravedlňuje to, aby Európska únia pre túto oblasť prijala inú politiku. Ja si to nemyslím, takže v podstate je dôležité, aby sme si skutočne sa sústredili na to, aké sú naše hodnoty v oblasti ľudských práv, aké sú naše priority a aby sme vlastne si uvedomili, že tento región nesúvisí s politikou susedstva a že musíme vypracovať svoju stratégiu a stanoviť si priority a tie potom zachovávať. Myslím si, že toto je naozaj dôležité. Niekto hovoril, že je potrebné jednoducho výjsť z toho fungovania, kde privilegujeme stabilitu režimov, ktoré sú tam treba pozerať, ako, ako sa tieto režimy správajú aj k občanom. Takže ja si myslím, že toto je e, takisto stredobodom našej politiky. Ešte sa chcem k jednej otázke vyjadriť. A samozrejme, že my sa k ním ešte priebežne budeme vrácať. Je tu jedna priama otázka, ktorú mi položila si pán Peterle o parlamentnom fóre. Áno, tu nejde o nič iné ako návrh, ktorý som predložila, pretože ja naozaj som počula zo strany mimovládnych organizácií, zo strany politických činiteľov tento problém nedostatku dialógu a výmeny e, názorov, takže ja by som chcela navrhnúť, aby to vyšlo od nás z Európskeho parlamentu takýto návrh a aby to viedlo k vytvoreniu tohto interparlamentného fóra. Teraz sme len na takéto úrovni. V súčasnosti to nie je žiadny parlamentný návrh. No a pokiaľ ide o ostatné položky, tak e, v budúcnosti sa samozrejme ešte k tomu vrátime. Ďakujem, ďakujem pani Kiel Nielsen. Chcem vám pripomenúť kalendár. Pozmenujúce návrhy môžete podávať do 6. septembra 12.00. 22. budeme ich prejednávať vo výbore Budeme hlasovať 4, 5, 6 október a v pléne sa o tom bude hlasovať v októbri. 2. Ďakujem. No a teraz prejdeme k bodu 5 nášho programu. To je stanovisko, ktoré musí náš výbor e, vypracovať pre výbor pre zahraničný obchod, pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu ustanovení dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Uzbekistanom. Ide tu o bilaterálny obchod v oblasti textilu. Týka sa to jednej krajiny Centrálnej Ázie a opäť spravodajkyňou je naša kolegyňa Nicole Kiel Nielsen. Sú tu ešte nejaké technické prispôsobenia a podmienky, za akých sa pestuje bavlna, ktorá je hlavným vývozným artiklom krajiny a tam s tým sa spájajú isté obavy. E, pani Kiel Nielsen nám poslala svoj návrh, aby sme ho spoznámkovali, aby sme po prípade ešte predniesli naše pripomienky. Postup, ktorý sme pôvodne zamýšľali, bol taký trochu partikulárny. Mali sme tam uznesenie článku 110 rokovacieho poriadku a to neumožňovalo nášmu výboru prostredníctvom formálneho stanoviska prispieť k tomuto uzneseniu. Avšak výbor medzinárodného e, obchodu sa dnes ráno rozhodol vypracovať takú priebežnú správu podľa článku 80 rokovacieho poriadku. To nám potom umožní e, vypracovať stanovisko, revidovanú verziu e, návrhu stanoviska dostanete dnes elektronickou poštou. Takže teraz odovzdávam slovo našej spravodajkyni a chcem ešte presniť a na záver vám spresním kalendár. Nech sa páči, dáma vám slovo, pani Kiel Áno, problém e, nútenej práce detí je veľmi rozšírený v Uzbekistane to je druhý najväčší vývozca e, bavlny na svete. Týka sa to dvoch miliónov detí. To je naozaj obrovský rozsah. Tieto deti musia pracovať tri mesiace na bavlníkových plantážach a to je veľmi ťažká práca. Ide tu o to, že Uzbekistan ratifikoval dve, dva dohovory Medzinárodnej organizácie práce o práci detí, ale neplní ich. Uzbekistan ignoruje medzinárodné výzvy, pokiaľ ide o porušovanie práv detí a odmieta e, prijatie e, trojstrannej e, pozorovateľskej misie pre túto oblasť. Pani Hautala a pani Gomez a ja sme adresovali otázku zahraničnej službe o, o tom, či je na mieste podpísanie novej dohody o bavlne medzi EÚ a Uzbekistanom. V júni v Ženeve sa konalo zasadnutie Medzinárodnej organizácie práce a tam opäť e, požiadali Taškent, aby povolil e, monitorovanie zberu bavlny, ale Uzbekistan s tým nesúhlasil. Táto práca detí pokračuje. Podľa našich informácií študenti škôl, stredných škôl od 10. mája povinne pracovali na zbere bavlny 40 až 45 dní. Treba vedieť, že oni počas tohto obdobia pracujú. To je veľmi ťažké obdobie, pretože sa tam používajú chemické výrobky a po letných prázdninách sa deti potom ešte vracajú na bavlníkové plantáže. E, existujú možnosti tejto krajiny, aby deti nezamestnávala, ale to E, by predstavovalo veľkú, veľkú cenu okolo 60 až 85 amerických dolárov, čo je teda pre pomery v krajine veľká cena. Existuje tu zo strany mnohých krajín veľké pokritectvo, ktoré hovoria, že treba, aby sa skoncovalo s prácou detí, dokonca aj tieto krajiny potom stanovujú kvóty e, bavlny, ktoré dovážajú z jednotlivých regiónov, a to aj v rámci samotného Uzbekistanu sa to deje. A takto potom vlastne e, sa organizuje táto nútená práca e, detí, študentov, ale aj štátnych zamestnancov, ktorí musia pracovať na bavlníkových e, plantážach, e, lebo také sú požiadavky štátu. A myslím si, že tu nám treba zasiahnuť na úrovni EÚ a nemôžeme akceptovať túto situáciu v Uzbekistane, lebo tu dochádza k skutočne e, flagrantnému porušovaniu e, ľudských práv a pravidiel stanovených Medzinárodnou organizáciou práce. Ďakujem. Ďakujem pani Kiel Nielsen a teraz pani Vejdere za EPP. Merci beaucoup. Ďakujem. Ďakujem pekne. Najskôr by som poďakovala pani Kiel Nielsen za um, jej usilovnú prácu. Ako vidíte, na výsledku stanoviska veľmi dnes sa zaoberala otázkami ľudských práv v tomto stanovisku a taktiež e, stanovila veľmi razantne, že bilaterálny obchod e, v oblasti textilí sa musí pozastaviť, až kým medzinárodní pozorovatelia nepotvrdia, že porušovania medzinárodnej legislatívy v oblasti pracovného práva už nie sú zaznamenané v Uzbekistane. Avšak rada by som upozornila, že Uzbekistan je našim partnerom. Podpísali sme dohodu o partnerstve a spolupráci a Uzbekistan spolupracuje v mnohých oblastiach a v mnohých programoch s Európskou úniou, a to už od roku 1996. Pozostavenie takéto spolupráce v tejto chvíli by znamenalo odstúpenie a zneužitie eh, jedného z našich najvýznamnejších nástrojov eh, nezávislej legislatívy, obchodná eh, spolupráca pretože um, tieto oblasti sú veľmi úzko prepojené. Máme mnoho možností, ako propagovať eh, demokratický rozvoj a ľudské práva v Uzbekistane, okrem iného posilnenie spolupráce aj v iných sektoroch, ako napríklad eh, v oblasti bezpečnosti a rozvoja v Afganistane a to tak, že budeme ich partnerom, že budeme dodržiavať záväzky a neobracať sa im chrbtom. Okrem toho, Odmietanie ďalšieho obchodu by zaviedlo e, obchodné obmedzenia Uzbekistanu a jeho občanom, e, ktorí sú do veľkej miery závislí od e, to výroby. Ja ako osoba, ktorá má skúsenosti z tohto sektora, vieme, že takéto nariadzovanie a veľmi silná retorika nemá veľmi pozitívne výsledky z pravidla na pracovnú etiku, preto by sme nemali um, sa stavať do úlohy uh, prísneho učiteľa, ak chceme naozaj dosiahnuť konkrétne výsledky v tomto regióne, najmä za prítomnosti Ruska a Číny v tomto sektore, ktorí majú uh, o mnoho priateľskejší prístup k tejto problematike. Okrem toho by sme mali uh, sa vyhnúť dvojitým štandardom. Vidíme, že dochádza k porušovaniu ľudských práv v Rusku a to ani zďaleka nevnímame ako dobrú situáciu, ale predsa nežiadame, aby sa pozastavil obchod s Ruskom. Preto by sme nemali prikazovať našim partnerom, e, ako majú postupovať bez toho, aby sme ocenili ich úsilie doterajšie. Uzbekistan už zaznamenal významný pokrok, vrátanie schválenia štátnej legislatívy, ktorá zakazuje e, nútenú prácu a prácu detí. Okrem toho si myslím, že musíme schváliť príslušný protokol, musíme rozšíriť bilaterálny obchod s Uzbekistanom a to za predpokladu, že poskytne akčný plán konkrétnych opatrení na plnú implementáciu svojej legislatívy proti nútenej práci a taktiež proti akýmkoľvek postupom, ktoré obmedzujú a poškodzujú e, zdravie detí a ich možnosti vzdelávania. Mm, UNICEF a iné medzinárodné organizácie ako Medzinárodná organizácia práce musia monitorovať vývoj v Uzbekistane e, tak, aby sme mohli sledovať vývoj tejto situácie do budúcna. Toľko teda moje stanovisko. Ďakujem všetkým za pozornosť. Ďakujem. A teraz pán Vigenin, nech sa páči. You, uh, speak... Ďakujem. Budem hovoriť v mene e, našej dnevnej spravodajkyne, pani Kopa, ktorá teraz musela odísť na inú schôdzu. Je to nepochybne komplikovaná téma a rozhodnutie nám nepadne ľahko, ale naše stanovisko je také, že musíme byť veľmi opatrní v tom, aké pokyny dáme. Nemôžeme predsa povoliť podpísanie tohto protokolu bez nejakých ďalších úprav. Nesmieme však taktiež pripustiť zavádzanie nejakých dvojitých štandardov vo vzťahu s tretimi krajinami. A aj vzhľadom na situáciu v ľudských práv v Uzbekistane e, s mourenou pozornosťou e, na nutenú prácu a na prácu detí musíme neustále e, rokovať s Uzbekistanom o týchto témach. Toto považujeme za dôležité. Musíme trvať na tom, aby Uzbekistan poskytol voľný prístup zástupcom MOP, tak aby mohli preskúmať, aká je situácia naozaj v teréne, aby mohli preveriť, aké sú stanoviská uzbeckej vlády. A vláda doposiaľ popiera tento problém, ale pozorovateľ nám značil, že tento problém predsa len naďalej existuje. Aj keď v legislatíve je už zakázaná táto nútená práca a práca detí. Teda podľa nášho názoru by sme to mali opätovne preskúmať ešte predtým, ako odporúčime tento protokol na schválenie. Ďalšia vec, ktorú považujeme za dôležitú, sa týka správ mimovládnych organizácií a tie hovoria, že dochádza k využívaniu vody v produkcii bavlny a využívanie takéhoto obmedzeného prírodného zdroja nie je racionálnym riešením a mali by sme odporučiť Rade a komisii, aby sa zaoberali touto témou a preskúmali možnosti nápravy. Ďakujem. Ďakujem, pán Vigenin. A teraz dávam slovo pánovi Brokovi. Eh. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A blahoželám vám vašej novej funkcii. Som eh, dosť zhrozený a vôbec som eh, nevedel, že Uzbekistane e, je takéto rozdielne využívanie práce detí, preto by som chcel požiadať, aby sme si preskúmali štúdiu MOL na túto tému, aby sme ju dostali k dispozícii, pretože mňa napríklad by to veľmi zaujímalo, ako to tam naozaj je. Aby sme potom vedeli, ako sa máme správať v rokovaniach s takýmito štátmi aj v obchodných otázkach. Pretože musíme predsa od nich požadovať dodržovanie medzinárodných noriem štandardov. Pani predsednička, toto je téma, ktoré by sme sa mali menovať e, aj nezávisle od e, tejto súvislosti s obchodom s textilmi. Aj my mali by sme tlačiť na dodržiavanie medzinárodných noriem, mali by sme spolupracovať aj s výborom pre obchod a takýmto spôsobom prijať e, nejaké operačné kroky, ktoré by potom v medzinárodnom meradle e, mohli mať vplyv aj na dianie v týchto sektoroch. E, podľa mňa je veľmi zaujímavé sledovať vývoj tejto situácie, pretože ak je to záujme MOP, možno by bolo zaujímavé dozvedieť sa, ktoré firmy z Európskej únie vedia o tom, že bavlna, ktorú kupujú od uzbeckých firiem, pochádza čiastočne aj e, z produkcie, kde sa využíva práca detí. Toto by možno bolo zaujímavé aj pre spotrebiteľov vedieť. Spotrebiteľ by mal vedieť o tom, ktorí e, podnikateľa, ktoré firmy v Európe využívajú takéto produkty. Možno by sme mohli získať takéto poznatky a aj takýmto spôsobom prísť, dostať sa na koreň veci, a tlačiť na dodržiavanie ľudských práv, práv detí a, a aby sa dodržiavali aj tie klauzuly, ktoré sú stanovené už teraz v dohodách, ktoré boli podpísané. Neviem, ako to vnímajú ostatní. Ja si myslím, že by to možno mohla byť dokonca otázka aj spoločnej správy s výborom pre medzinárodný obchod. Ako môžeme operačne presadzovať medzinárodné normy, ktoré sú obsahom zmluv a dohôd. Možno by sme mohli e, začať takúto spoluprácu s výborom pre medzinárodný obchod. Ďakujem. Merci, monsieur Brock. Ďakujem, pán Brok. Chcem povedať, že my túto správu e, vám pošleme elektronickou cestou. Zástupcovia UNICEFu e, z tejto krajiny navštívia Európsky parlament v septembri a myslím si, že bude zaujímavé stretnúť sa s nimi a vymeniť si poznatky. To je teda taká malá odpoveď nášmu kolegovi Elmarovi Brokovi. No a výbor e, pre medzinárodný obchod na tejto téme pracuje, takže myslím si, že je dôležité prehlbiť výmenu informácií a kontaktov. A pokiaľ ide o prácu detí, tak boli prijaté isté iniciatívy. No a teraz dávam slovo pánovi Svobodovi. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, veľmi stručne chcem podporiť to, čo povedal kolega Brok, pretože v mnohých e, kútoch Európskej únie je e, v radoch občanov veľká nespokojnosť využívaním práce detí. Súhlasím s tým, že by sme sa nemali tváriť, že sa nám podarí tento problém zo dňa na deň odstrániť. V Uzbekistane to bolo v minulosti organizované na úrovni štátu, teraz e, e, je to v rukách súkromných firiem, e, rodinných podnikov a veľmi ťažko získavame prehľad o tom, aké sú tam naozaj pomery v týchto podnikoch. Dochádza k tomu, že sa často uzatvárajú školy v týchto regiónoch, dokonca dochádza k trestaniu detí, to je jednoducho nepriateľné. Myslím, že by sme rozhodne mali zorganizovať spoločnú schôdzu s výborom pre E, zahraničný obchod. Mali by sme prizvať aj zástupcov MOP, UNICEFu. E, práca detí, či už predpokladaná alebo skutočná, e, nemusí byť iba nosnou témou. Môžeme to poňať tak všeobecnejšie, môžeme sa zaoberať tým, do akej miery môžeme zásadne presadzovať medzinárodné štandardy MOP aj do obchodných dohôd a do akej miery môžeme vynúcovať eh, plnenie týchto eh, klauzul aj na politickej úrovni. Myslím si, že by bolo veľmi priateľné, keby sme v takomto smere začali spolupracovať s Výborom pre medzinárodný obchod. Ďakujem, pán Svoboda. A teraz dám opätovne slovo zástup eh, pánovi Frederiksenovi z vonkajšej služby. Ďakujem pekne. V krátkosti by som sa vyjadril k téme práce detí, celkom iste aj komisia by sa rada vyjadrila ako sme už hovorili, ľudské práva sú kľúčovou súčasťou stratégie pre vzťah s Uzbekistanom. Ako sme už hovorili, predvidelne diskutujeme o aspektoch ľudských práv aj na najvyššej úrovni a venujeme sa aj problémom práce detí. E, tento sa týka širšieho regiónu, nielen Uzbekistanu. Súhlasíme s tým, že je neustále potrebné sledovať eh, využívanie práce detí v sektore spracovávania bavlny v Uzbekistane. V júni sa eh, zorganizovalo stretnutie a potom v júli tu v Bruseli na túto tému a vyzvali sme zástupcov Uzbekistanu, aby spolupracovali s MOP v tejto veci. Taktiež oceňujeme, že chcete prizvať aj UNICEF na schôdzu v parlamente, pretože, ak sa nemýlime, UNICEF má prístup sledovať um, zber úrody bavlny a sledovať taktiež dodržiavanie noriem. Ako sme zaznamenali, už došlo k istým pozitívnym krokom v Uzbekistane na zmierenie tohto problému, domáca legislatíva, čo sa týka záruk práv detí, eh, eh, bola schválená nedávno. E, taktiež sa prijali úpravy do národnej legislatívy, aby sa zvýšila zodpovednosť zamestnávateľov a taktiež e, sú tam konkrétne výzvy, aby sa predchádzalo nútenej práci a práci detí. Musíme teraz sledovať e, efektívne plnenie tejto legislatívy my máme náznaky priamo z terénu, že došlo k zníženiu počtu detí, ktoré e, sú zneužívané na prácu v oblasti spracovania bavlny. Isté, že nemali by sme prehliadať žiadne a jednotlivé prípady. Musíme vyzývať našich partnerov v Uzbekistane, aby sprístupnili tieto podniky a miesta za súdom MOP a aby bolo možno sledovať pokrok v tomto neľahkom probléme. Domnievame sa, že taký rozsiahly prístup e, aj za využitie politického dialógu je nevyhnutný, aby sme dosiahli zlepšenia. Dosť veľká časť technickej pomoci z Európskej únie je zameraná práve na vidiecké oblasti, na diversifikáciu, modernifikáciu polnospodárstva, taktiež sa riešia problémy s nezamestnanosťou a s potrebami vo vzdelávaní. Uzbekistan potvrdil svoju ochotu priamo spolupracovať s EÚ v oblasti legislatívy v oblasti princípov právneho štátu a taktiež bojovať s problémami práce detí. V tomto kontexte sa domnievame, že je najlepším postupom e, naďalej vyzývať uzbecké orgány, aby sa venovali tomuto problému práce detí. To by malo zahrňať úzku spoluprácu s MOP. Naďalej budeme sa o to snažiť. Už v Uzbekistane boli prijaté isté kroky. Musíme zaujať naďalej tento konštruktívny prístup, pretože ho považujeme za najlepší postup. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostávam slovo pani Kiel Nielsen, aby uzavrela túto rozpravu. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som rada informovala kolegov, že viackrát som už mala možnosť zúčastniť sa schôdze výboru INTE, diskutovať s kolegami a Môžem povedať, že v súčasnosti program neobsahuje odmietnutie tejto textilnej dohody. Výbor INTA žiada o výsledky misie MOP, aby boli zverejnené, aby sme mohli k tomuto zaujať stanovisko. Takže žiadame pozorovateľskú misiu zo strany MOP v Uzbekistane. Ešte stále čakáme na výsledky tejto našej žiadosti. Čo sa týka UNICEFu. Ja som sa stretla s zastupcami UNICEFu v Uzbekistane. Myslím, že obvádzajú vynikajúcu prácu v tomto regióne. Snažia sa postupne odstraňovať eh, prípady práce detí. Chcú zefektívniť zber bavlny tak, aby sa podarilo čo najviac znížiť využívanie detí. Myslím, že by sme mohli zorganizovať vypočutie aj s podvýborom pre ľudské práva, s výborom INTA, tak aby sme všetci uh, pracovali na tejto veci práce detí. Myslím, že by to bolo nepochybne zaujímavé, pomohlo by nám to dosiahnuť pokrok v tomto regióne. Aj keď istý pokrok sme už dosiahli, nesmieme uh, podceňovať prácu, ktorú odvádza UNICEF v tomto smere, ale Mali by sme rozhodne využiť túto situáciu a príležitosť a vyvíjať tlak aj na Uzbekistan, aj na príslušné orgány. Mali by sme zdôrazňovať zodpovednosť vlády. Vláda hovorí e, dve rôzne veci. Jednak hovorí, že majú zákaz, ale zároveň zatvárajú oči pred týmto dianím, pred týmito praktikami. Toto je isté pokritectvo, to musíme zastaviť. Ak súhlasíte, podľa mňa toto spoločné vypočutie by bolo veľmi dobrým návrhom. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Kiel Nielsen, ešte pripomínam, aké sú dátumy schválenie v plenárke. E, tu navrhujem nasledovné. Iba pozmeňovací návrhy v angličtine. 6. septembra na poludne je lehota, ďalej 12. sa bude o tom rokovať vo výbore e, v Štrasburgu. V odboru sa bude hlasovať 22. septembra vo vypočutí s výborom INTA a potom na 2. oktobrovej plenárke e, sa o tom bude hlasovať. Prechádzame teraz k ďalejšej správe. Ide o náš príspevok k výboru pre rozpočet. Je to stanovisko parlamentu k návrhu rozpočtu rok 2012. Je to správa pani Balcány. Bude sa o nej hlasovať 12. septembra a bude sa vychádzať z hlasovania z dnešného popoludnia. Rada by som dala teraz slovo pani Muniz, a potom prejdeme k tenevým spravodajcom. Pani Muniz ma nepočúva, zdá sa. Nech sa páči. Eh, merci, Madame la Présidente, excusez-moi, parce que j'ai discuté les derniers eh, points sur les budgets. Eh, muchas gracias eh, a, a todos los shadows, en primer lugar, y a los... Eh, ďakujem pekne, ďakujem najmä všetkým tedemým spravodajcom a aj poslancom za ostatné mm, politické skupiny, ktorí sa podielali na tejto práci, veľmi konštruktívne prispeli k zlepšeniu celej e, mojej správy formou svojich pozmeňacích návrhov. Teraz ten hlasovací zoznam, ktorý máme pred sebou, je podľa mňa dobrým súhrnom stanoviska nášho výboru aj e, čo sa týka politických strategických cieľov, ktoré sme schválili v máji, ale aj z hľadiska rozpočtových obmedzení ku ktorým bude musieť dôjsť vzhľadom na situáciu, v ktorej sme sa ocitli. V súčasnosti rada obmedzila navýšenie rozpočtu na 1,02 a to dosť výrazne znižuje sumy, ktoré má náš výbor k dispozícii, najmä čo sa týka viazané rozpočtové prostriedky. Ide o zhruba 90 miliónov eur. Čo sa týka zahraničných eh, vzťahov, eh, tam škrty viedli k tomu, že máme iba 203 tisícovú, um, tisícové škrty v platbách a ešte väčšie škrty vo záväzkoch 1,2% zníženie je eh, v záväzkoch a, podobná suma je aj na úrovni platieb. Parlament a komisia spoločne stanovili eh, nové priority, najmä čo sa týka eh, presunu krajín z Južného Stredomoria na novú situáciu vzhľadom na mm, veľmi ťažkú situáciu, v ktorej sa ocitli krajiny Stredomoria aj výbor AFET musel zmeniť svoje stanovisko. V máji sme predložili isté požiadavky, ktoré komisia musí rešpektovať. Komisia má na starosti programy, ale aj niektoré ďalšie kroky, ale taktiež pridelovanie peňazí na konkrétne politické oblasti. Ja osobne si myslím, že stanovisko komisie v tejto veci, najmä čo sa týka krátkodobých projektov a technických projektov. Komisia, mali by sme počúvať práve stanovisko komisie, ako sa budú tieto prostriedky pridelovať. Ale výsledkom je, že budeme mať menej peniazy pre naše zahraničné politické rozhodnutia. Priority, ktoré sme stanovili vo našej deklarácii, nie sú celkom zohľadnené Región Stredomoria je prioritou, ale taktiež nesmieme zabúdať, že Európska únia ako globálny hráč musí zvyšovať svoju dôveryhodnosť a musíme si položiť otázku, či dokážeme splniť všetky naše priority, ktoré sme si stanovili v minulosti, tak aby sme zachovali dôveryhodnosť, ktorú máme. Nemôžeme neustále vytvárať nové a nové priority bez toho, aby sme naplnili priority z minulosti. Teda musíme to všetko prepojiť. Je tu celý rad kritérií, ktoré komisia mm, zaviedla, ja ich môžem do veľkej miery podporiť. Sú to pozmeňovacie návrhy, ktoré predložili. To sú e, čísla, ktoré sú v hlasovacom zozname, najmä čo sa týka um, tých um, položiek, za ktoré má na starosti komisia v oblasti programov a projektov. A e, tie sú to špecifické a nie sú súčasťou uh, priorít e, nášho výboru, ktoré sme si stanovili v maji. Myslím, že musíme dodržiavať sumy, ktoré komisia vyčlenila pre tieto rozpočtové oblasti a návrh rozpočtu e, môžeme potom takto schváliť. Po druhé. A je potrebné e, obnoviť čísla z roku 2001 v prípade, že budú vyššie názor, návrh, pokiaľ ide o tento rozpočet, došlo k zníženiu týchto kvót zo strany rady, lebo chcú z týchto fundov financovať nové priority, teda mediteránnu oblasť. A tam musíme byť jasní a podporovať tie najjasnejšie e, údaje, ak teda dôjde k ich prekročeniu, ako je to povedané v návrhu Ďalšie kritérium, ktoré je veľmi dôležité, a teraz vysvetlím konkrétny obsah hlasovacieho zoznamu a pozmenujúcich návrhov. Treba v rozpočte odraziť pozície, ktoré prijal parlament prostredníctvom uznesení a správ výboru pre zahraničné veci. Konkrétne myslím žiadosť o otvorení Zahra Európskej služby vonkajšej služby a jej fungovania. Je tým sa síce ja priamo nezaoberám, ale bol to kolega Gualtieri a ďalší kolegovia z iných politických skupín, e, ktorí sa týmto zaoberajú a tí sa špecificky venovali tejto téme. Ale treba naznačiť, aká je cestovná mapa pre implementáciu tejto zahraničnej služby a expanziu zastúpenia EÚ. My sme už opakovane žiadali o otvorenie rokovania s krajinami e, e, Perského zálivu, konkrétne s Iránom. To je už e, z 24. marca na rok 2011 a máme tu istú rezervu, aby sme tu mali nejaký stimul pre e, komisiu, aby pripravila rozhodnutia, ktoré tomu zodpovedajú. Väčšina pozmenujúcich návrhov e, vlastne e, znižuje fondy prioritných, prioritných kapitol a buď teda znižuje tie výšky fondov, ktoré boli stanovené na rok 2011 a komisia už zadefinovala, aké sú jej základné potreby. Po druhé, my sme proti pozmenujúcim návrhom, ktoré chcú zvýšiť nepomerným spôsobom niektoré rozpočtové kapitoly, ktoré môžu byť z politického hľadiska dôležité ale nie je tu možnosť schváliť ich v rozpočtovom výbore. A tu ide vlastne aj o prestíž nášho výboru a teda treba zachovať istú konzistentnosť v postojoch. Potom je tu celá séria pilotných projektov, ktoré boli schválené medzi rozličnými politickými skupinami. A ešte 5 minút, prosím, chcem spomenúť také hlavné kapitoly a pozmenujúce návrhy. V prvej skupine sú to kapitoly, kde e, my navrhujeme vrátiť sa k pôvodne navrhnutým sumám e, v pôvodnom návrhu e, komisie a rozpočtového výboru. To je inštitucionálna pomoc kandidátskym krajinám. Podporujeme tie pozmenujúce návrhy, ktoré sa vracajú k pôvodnému návrhu rozpočtu z roku 2011 a sme proti zníženiu fondov E, ktoré boli stanovené na tento rok. Pokiaľ ide o regionálne environmentálne programy, tam podporujeme obnovu e, pôvodných e, rozpočtových prostriedkov, čo teda je vyššie, ako je stanovisko rady. To sú pozmenujúce návrhy pána Salafranko a mňa. Nebudem vás ďalej nudiť číslami, ale, ale spomeniem len konkrétne prípady. Takisto chceme obnovenie pôvodných prostriedkov na spoluprácu s, roz, s rozvinutými priemyselnými krajinami a na reakciu na krízu, na um, nukleárnu jadrovú energetiku. Um, niektoré otázky sú do istej miery kontroverzné, najmä pokiaľ ide o obnovu a rekonštrukciu týchto zariadení. My sme sa vrátili k pôvodnému návrhu e, komisie, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2011. Je tu jeden transverzálny návrh, ktorý navrhli viacerí poslanci rozličných politických skupín, ktorí chcú navýšiť o 50 miliónov eur financovanie e, náhrad, e, náhradných plodín, ktoré by sa mali pestovať na miesto A To si vyžaduje asi 40 e, e, e, miliónov eur, ale v súčasnej rozpočtovej situácii bohužiaľ tento návrh nemá výhľad na to, aby bol schválený v rozpočtovom výbore ani aby ho prijala komisia. A preto chcem navrhnúť, pozmenujúci návrh, ktorý zachová rozpočet na rok 2011, ktorý presahuje o 5 miliónov návrh rady a chcem to potom zdôvodniť v komentároch e, tak ako to navrhujú návrhovateľia transverzálneho pozmenujúceho návrhu. E, toto chceme venovať na e, podporu pestovania plodín, ktoré majú nahradiť pestovanie opia. Takže my v podstate súhlasíme s takýmto prístupom a s takým, takouto politikou. Ďalej tu máme spoluprácu s Irakom, Iránom a Jemenom. Tam navrhujeme, aby sme sa vrátili k pôvodnému návrhu, teda o 3 milióny viac, ako to navrhuje rada, ktorá tieto 3 milióny škrtla ďalej fond pre Áziu. Tam sa chceme opätovne vrátiť k pôvodnému návrhu, tak ako bolo stanovené na rok 2011, ale v tomto prípade spolupráca s Áziou nebola našou prioritou. Po druhé, pokiaľ ide o priority komisie a výboru, tak to sú pozorovateľské misie. Komisia rada žiada znišenie o 3 milióny, ale Európsky parlament naďalej je za to, že je potrebné podporovať pozorovateľské volebné misie, a aj kalendár, ktorý je stanovený na rok 2012, si vyžaduje pri najmenšom rovnaké množstvo rozpočtových prostriedkov, ako to bolo v roku 2011, takže tu na pán Lambsdorff a ja sme navrhli zachovať pôvod minimálne taký rozpočet, ako bol v roku 2011. Ďalšia kontroverzná téma Palestína a jej podpora tu na, ako aj v minulosti rada, aj komisia navrhli znížiť o 100 miliónov eur rozpočet v porovnaní s rokom 2011. Výbor sa aj rozličné politické skupiny sa zhodli, že treba, aby v rámci podpory mieru na Strednom východe a podpory palestínskej samozprávy sme e, venovali minimálny fond, ktorý je potrebný na to, to je 300 miliónov eur a teda návrh je 350 miliónov eur. Navyše výbor pre rozvoj odhlasoval v pondelok navýšenie o 350 miliónov eur tento rozpočet, takže my podporujeme niektoré pozmeniace návrhy, ktoré požadujú navýšenie týchto fondov. Ešte tu máme transversálny návrh, ktorý chcem vysvetliť. Navrhli ho viaceré politické skupiny o podporu palestínskej autority. Jedna, líni, jedna časť má ísť práve e, palestínskej samozpráve a druhá utečencom. Konzultovali sme to s príslušnými službami, a s výborom pre zahraničnú službu a tak ďalej. A ja osobne, pokiaľ ide o... Som zvedáva, aký je postoj Európskej komisie a rady tu na nie je teda nejaký veľký záujem. Meni to sú tu vlastne jedno, jednoznačný pod, jednoznačná podpora palestinskej samozpráve a UNRA a nie je tu potreba deliť to ani v prípade a vzhľadom na to, ako to bolo v minulosti. Myslím si, že je dôležité zjednodušiť celú túto procedúru a uľahčiť vyplácanie fondov. Na druhej strane e, sa v tomto istom pozmenujúcom návrhu e, požaduje znížiť, respektíve schváliť zníženie e, týchto prostriedkov o 200 miliónov eur. Myslím si, že to, tento žia, táto žiadosť nie je operatívna fondy tak, ako sme ich viackrát navrhli, majú podporu vo všetkých politických skupinách a preto my budeme hlasovať proti takémuto návrhu. A ak by sme v budúcnosti chceli navrhnúť nejaké rozdelenie, tak to treba samozrejme pripraviť, treba viesť dialog so všetkými zúčastnenými stranami, aj s a tu v Bruseli. Takže iba takýmto spôsobom môžeme nájsť spôsob vylepšenia financovania týchto kapitol. Toto je moje stanovisko, ktorým chcem podporiť môj hlasovací zoznam a ešte chcem podať poznám, niekoľko poznámok, pokiaľ ide o palestínsku správ, samozprávu a utečencov. Myslím si, že musíme využiť všetky aj rezervné prostriedky na podporu mierového procesu v na Blízkom východe a na podporu a zlepšenie situácie palestinských utečencov, pretože ich podmienky, životné podmienky treba naozaj zlepšiť. To je želanie. Ja si uvedomujem, že v rozpočte to nemožno dosiahnuť, ale v budúcnosti by sme mali hľadať nejaké e, lepšie spôsoby, ako zlepšiť a vylepšiť situáciu týchto utečencov Eh, utečencov, pretože táto situácia sa už celé roky nevyvíja. Ďalšie kapitoly eh, sme napríklad eh, v HIFI Plus sa nám podarilo obnoviť alebo navrhujeme návrat k takej výške rozpočtových prostriedkov, ako to bolo na rok 2011. A pokiaľ ide o spoluprácu s Latinskou Americkou, tak tam treba väčšie vysvetlenie E, táto kapitola bola dvakrát škrtnutá, poprvé o 25, 25 miliónov eur v porovnaní s rozpočtom 2011 a po druhé už rozpočet 2011 bol znížený o 26 miliónov eur z fondov, ktoré tam neboli pridelené a tam by som chcela e, a teraz by som chcela ešte poprosiť pána Broka, aby hovoril potichšie. Teda tu došlo k navýšeniu o 26 miliónov eur, ktoré boli v roku 2011 pridelené a nemohli sa využiť pre Latinskú Ameriku. A toto sme sa rozhodli navrhnúť, aby to bolo, e, aby to bolo venované Južnému Stredomoriu. Takže pokiaľ ide o rozpočet na rok 2011, navrhujeme, aby tieto isté prostriedky boli aj na rok 2012, pretože si myslíme, že tieto prostriedky sú nevyhnutné na pokrytie potrieb pre Latinskú Ameriku. Ale došlo tu k redukcii o 330 miliónov eur v záverečnom návrhu komisie a neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by potreby E, pre Latinskú Ameriku boli, e, sa zmenili. Takže tu došlo k zmene zdrojov bez toho, aby sa prihľadalo na potreby. Podľa našich kritérií, ktoré sme si stanovili pre rozpočet, je treba brať do úvahy úsporné opatrenia, ale takisto treba e, mať e, prostriedky na financovanie prioritných oblastí tak, my navrhujeme, aby sa zachovali rozpočtové prostriedky v roku 2012, ako boli v roku 2011, plus 26 miliónov eur, ktoré e, vlastne by tam prešli z iných zdrojov a my navrhujeme, aby týchto 26 miliónov e, bolo pridaných k tejto kapitole. A ešte jedno vysvetlenie, ktoré presahuje obranu Latinskej Ameriky, lebo niekto ma môže upodozrievať z toho, že keďže som Španielka, Eh, tu chcem protežovať Latinskú Ameriku. Treba povedať, že flexibilita medzi kapitolami je potrebná a my potrebujeme túto flexibilitu, aby sme mali rozpočet efektívnejší, ale nemôže to byť aleatórne. My musíme zohľadňovať tie potreby, ktoré nie sú pokryté v rámci jednej rozpočtovej položky eh, vo vzťahu k istému regiónu. Takže my nepopierame, že vzťahy s Venezuelou nesplňajú podmienky na správne plnenie E, pôvodne uvažovaných zdrojov, ale to neznamená, že fondy, ktoré nemôžeme e, minúť vo Venezuele, e, tak samozrejme, že nepresunieme ich do iných častí sveta, lebo ešte aj v samotnej Latinskej Amerike sú potreby, ktoré nie sú kryté a mali by sme ich prioritne presunúť do týchto oblastí, či už vo Venezuele alebo do inej krajiny e, Latinskej Ameriky to znamená, že ak niektorá krajina nie je schopná absorbovať fondy, mali by sme ich e, presunúť do inej krajiny. A toto je ten princíp e, flexibility medzi jednotlivými rozpočtovými položkami. A až potom sa treba pozrieť na to, či by sa táto flexibilita mala presunúť aj na iné e, položky a iné regióny. Takže akékoľvek zmeny fondov, ktoré sme my v parlamente určili na rozličné rozpočtové položky, tak o tom treba samozrejme diskutovať s príslušnými zodpovednými činiteľmi v komisii aj v parlamente. Opakujem, nehovorím to len preto, že tu ide o Latinskú Ameriku, ale že tu ide o všeobecný princíp. V budúcich rokoch, e, pokiaľ ide o finančné perspektívy, tak 775 miliónov, ktoré sú potrebné na financovanie nových mediteránnych priorít, treba povedať, že tento rok E, sa tu vlastne škrty urobili v Latinskej Amerike. No a v priebehu dvoch rokov e, možno, že budú trpieť aj iné kapitoly ako nástroj pre rozvojovú pomoc. To znamená, že musíme rešpektovať naše priority, ktoré sme si stanovili v našom výbore pre e, pohyb a presun prostriedkov medzi rozpočtovými položkami. No a na záver tu máme ešte štyri E, pilotné programy, e, na ktorých sme sa zhodli s rozličnými politickými skupinami. Sú k tomu dokumenty a my sme sa rozhodli aplikovať tamto a síce pozmenujúci návrh e, ku komentárom jednotlivých geografických oblastí, aby sme podporili túto novú štruktúru v rámci OSN a vlastne tam je odrazený jasne postoj parlamentu a síce podpora e, rodovej rovnosti. My podporujeme všetky pozmeňujúce návrhy, e, ktoré predložila pani Gómez a ďalší poslanci, pokiaľ ide o e, násilie páchané na deťoch a na ženách. No a na záver chcem poďakovať sekretariátu Rafael a Luise, mojim asistentom, a všetkým tým, ktorí vlastne mi pomohli vypracovať toto stanovisko. A teraz dávam priestor tieňovým správodajcom. Ďakujem. Merci, Madame Muniz, pour... Ďakujem, pani Múňa, za vaše detailné vysvetlenia. Teraz dávam slovo tieňovým spravodajcom pán Salafranka za EPP. Ďakujem, vážená pani predsednička, ďakujem aj spravodajkyni za odvedenú prácu. Myslím si, že veľmi dobre vystihla a detailne postihla všetky výzvy, e, ktoré rozpočet na rok 2012 predstavuje pre náš výbor pre zahraničné veci. My ako politická skupina sme spokojní so všeobecnými tendenciami správy, v tom zmysle, že chce zachovať kredity pre e, politiku e, južného susedstva a východného susedstva. Rovnako e, považujeme za správne, že chce zachovať rozpočové prostriedky pre podporu palestínskej samozprávy, ako aj predvstupovú pomoc, ako aj ďalšie prostriedky, o ktorých už hovorila. Nie sme proti tomu, aby sa obnovili kredity, ktoré sa týkajú všetkého, čo sa týka pozorovateľských volebných misií. Ja chcem zdôrazniť, a tu hovorím e, práve zástupcom zahraničnej služby. Ja ako správodajca v tomto výbore som žiadal navýšenie fondov nad to, čo navrhovala komisia a rozpočtový výbor a komisia musí venovať veľkú pozornosť tomu, aby boli zachované priority, pokiaľ ide o podporu pozorovateľských misií. Minulý rok sme mali s tým svoje skúsenosti. A je logické, že tento parlament bude vyvíjať rozpočtový úsilie aj v, v rozpočtovej oblasti, aby tieto všetky požiadavky a priority boli vzané do úvahy. Rovnako sa chcem zmieniť aj o tom, čo sa týka otvorenia delegácií v Arabsk- Spojených Arabských Emirátoch. To je dobré riešenie, dobrá iniciatíva. Spravodajkyňa sa zmienila o otvorení delegácie v Iráne na základe uznesení, ktoré boli v minulosti prijaté v Európskom parlamente. Ja úprimne mám isté pochybnosti, pokiaľ ide o takýto explicitný spôsob e, podpory Iránu. Ja si myslím, že okolnosti spojené s arabskou jarou nás vyzývajú k väčšej opatrnosti. Ja si myslím, že by sme mali byť v komentároch a zdôvodneniach trošku opatrnejší a mali by sme sa zmieniť o tých e, referenciách, ktoré boli a mali by sa zmeniť o tých e, správach, ktoré boli chválené v minulosti. Nemyslím si, že je správny politický signál otvára túto delegáciu. A naša politická skupina, pani predsednička, podporuje tieto pozmenice návrhy, ktoré sa týkajú zahraničnej služby a nechápem, prečo návrh uznesenia, ktorý má vlastne sprevádzať údaje, nebol prediskutovaný, pretože uznesenie zvyčajne býva e, akýmsi sprievodným javom týchto návrhov. V každom prípade však e, táto situácia nám dáva dobrú príležitosť na to, aby sme zohľadnili aj veľmi dôležitý aspekt a síce Vzhľadom na vývoj situácie v Líbii by bolo dobré možno zachovať istú flexibilitu v rozpočte, aby sme potom mohli zohľadniť aj eventuálnu podporu e, precho- prechodného procesu v Líbii. Takže toto sú moje poznámky, ktoré som chcel predniesť v mene mojej politickej skupiny. Rovnako podporujeme platby ktoré navrhla liberálna skupina v oblasti cezhraničnej spolupráce a chápeme, že všeobecný návrh, ktorý nám navrhla spravodajkyňa, je uspokojivý a my tam nachádzame pozitívnu odpoveď na znepokojenia, ktoré nás, na situáciu, ktorá vyvoláva v nás otázky a znepokojenia. Ďakujem, pán Sala Franka. Myslím si, že pani Muniz vám odpovie, ale skutočne toto bolo istým spôsobom e, oddelené, pretože pre pozmeňujúce návrhy sme mali oveľa e, menší čas na diskutiu, na návrh stanoviska bol väčší čas. Pani Munis to možno bude môcť vysvetliť. A teraz pani Jaten Maki, nech sa páči. Thank you, madam chairperson. Ďakujem pekne, pani predsednička. Teším sa, že vás tu všetkých vidím opäť. Dúfam, že ste si všetci užili leto a môžeme ďalej pokračovať ďalej v práci. E, dúfam, že teraz môžeme trošku pracovať e, viac v kľude, lebo nie sme takí vystresovaní, ako to bolo na konci júna. Tiež by som chcela poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu. A ja tiež e, budem veľmi um, šťastná, keď podporím viaceré pozmoňujúce názory, respektíve budem spokojná s tým, keď podporím viaceré pozmoňujúce návrhy. Čo sa týka viacero pozmeňujúcich návrhov v otázke Palestíny, dúfam, že sa nám podarí dopracovať sa kompromisu, ktorý by sme potom ktorý by potom vzal do úvahy e, potrebu dostatočného financovania. A potom, čo sa týka um, delegácie v Iráne. Chcela by som zdôrazniť, že moja politická skupina nemá nič konkrétne nejaké proti tejto myšlienke, ale neviem, či, či ten rozpočet je ten správny, e, je správny e, a osobitne v takej krajine, ako je Irán. Takže v prípade Iránu je to otázka um, politickej um, zváženia alebo politickej úvahy a neviem, keď tu niekto je, tak možno by niekto mohol sa tejto otázke venovať alebo ju zvážiť už dnes. Ja by som taktiež chcela zdôrazniť, že v časoch eh, ekonomickej krízy a ekonomického šetrenia Ehm, pretože ehm, parlament už na rade chcel zdôrazniť, že európsky rozpočet môže len ehm, mierne rásť a ja by som preto chcela obrátiť vašu pozornosť na určité rozpočtové línie, ktoré sa týkajú podpory kandidátov a potenciálnych kandidátskych krajín. Mm, to tie údaje, ktoré sú tu uvedené, sú na báze viacročného finančného rámca, ale absorpčná kapacita kandidátov mm, prakticky nerastie takým istým tempom ako financovanie EÚ, takže podľa mňa by bolo to treba opäť e, preskúmať e, všetky tieto záväzky. Záväzky je potrebné vyplniť Takže to je všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem za dobrú spoluprácu. Ďakujem pani Jatenmaky. A teraz pán Harlaši. Thank you. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som poďakovať práce, práci kolegyni na tejto práce. Chcel by som teda uviezť niekoľko otázok. Jedna vec je otázka financovania pre Palestínu, ktorú, ktoré, alebo kde ja podporujem súčasný systém. Potrebujeme určite preukázať eh, solidaritu a zabezpečiť eh, účasť Európskej únie v tejto zóne a tiež je treba zabezpečiť aj mm, peniaze Takže zdôrazňujem túto potrebu, pretože ide tu o našu reputáciu, najmä keď ideme do takýchto veľmi konkrétnych otázok. Rovnaké kabec platí pre Afganistan. Ja som zabezpečil 27 um, podpisov, pretože sme sa rozhodli, že pripravíme novú stratégiu pre Afganistan a pracovali sme, alebo prakticky jeden rok sme chceli um, pripraviť, čo sa bude diať a preto otázka kredibility je um, v tom, že čo my dáme um, čo my dáme teda k dispozícii do tejto politiky, tak aby sme mm, mm, potom mm, tu nejakým spôsobom neopodkopávali úlohy EÚ, no, pretože napríklad takých 15 miliónov eur tiež nie je bohľaká veľká suma a vôbec dopad e, celého tohto mierového procesu pri rekonštrukcii Afganistanu. Takže chcel by som požiadať kolegov, aby vyjadrili konkrétnu podporu tomuto a myslím si, že v rozpočte Európskej únie je dostatok e, priestoru pre túto malú úpravu. E, rozpočet nie je úplne perfektný, je tam niekoľko rôznych absurdných e, vecí, to je, poskytujeme peniaze bohatým krajinám, poskytujeme peniaze na rôzne zbytočné aktivity, takže ja si myslím, že racionalizácia rozpočtu a sústredenie sa na konkrétne priority v prípade Afganist, ako je Afganistan, e, e, Palestína a podobne, to je pod, podstatné, tak aby sa tá kredibilita e, teda dala merať aj takýmto spôsobom. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Gomez, ale prosím vás, buďte stručnejší, pretože máme časový s pani Gomez. Ďakujem, pani Chcela by som tiež poďakovať eh, Marii za jej vynikajúcu prácu a za úplný alebo vyčerpávajúci prehľad situácie pre nás. Chcela by som jej poďakovať za návrhy, aj za, to, za jej podporu boja proti násiliu páchaným na deťoch a ženách. Tiež podporujem to, čo tu bolo povedané o Palestíne a Iráne. Otázky otvárania nových delegácií E, sú mimo rozpočtový tu zatiaľ, ale nič z toho nebude, keď to teda do rozpočtu nedáme. Takže to má zmysel, aby sme to tu zabezpečili. Nie je to niečo, čo nám, čo nám pomôže ísť, ísť vpred, ale keď budú prostriedky minimálne zaručené, tak e, bude potom pani Eštonová v lepšej pozícii to pretlačiť. Napokon by som chcela ešte raz zopakovať to, čo sa hovorí v bode 6 stanoviska a to, že potrebujeme zabezpečiť eh, koherentnosť politiky pre rozvoj a myslím si, že to je oblasť, ktorej máme naďalej veľké problémy eh, pretože Etiópia je veľkým príjemcom európskej pomoci a mali sme aj hearing spolu s výborom pre rozvoj kde sme poukazovali na to, že pomoc EÚ bola zneužívať a v podstate bola na, presmerovaná na podkupávanie moci, respektíve na podporu represí ľudí v Etiópii. Bolo to teraz potvrdené aj filmom, ktorý e, bol premietaný na BBC v auguste. Všetkým môžem poslať li, e, linku na E, tento program, keďže to bol august, mnohí z vás toho možno nemohli vidieť, ale skutočne to bola správa, ktorú pripravila Human Rights Watch a a tak, tak to je. A to sa nedá jednoducho tak prehliadať. Je to krajina, ktorá dostáva obrovské peniaze od nás. My tam vysielame e, pozorovateľské misie na voľby, ktoré neboli jednoduché schopné ani Eh, odovzdať eh, tú záverečnú správu eh, orgánom zodpovedným, pretože neboli ochotní akceptovať, že s tým boli problémy. Tak jednoducho to je potrebné ten rozpočet v dohľadní rozpočte. Ďakujem pani Gomez a teraz pán Vegel. You, like to... Ďakujem pani predsednička. Rád by som podporil pozmeňovací návrh, o ktorý tu ide. Som veľmi rád, že väčšina kolegov podporuje tento návrh a je za to, aby sme zachovali podporu palestinských orgánov a UNRA, a to na takej úrovni, ktorú sme už dosiahli, podľa mňa je veľmi dôležité netrestať palestínčanov v Gaze kvôli tomu, že v predchádzajúcich rokoch tieto peniaze neboli celkom využité kvôli blokáde, kvôli tomu, že nebolo možné naplňať projekty, ktoré UNRWA podporuje. Druhá vec, ktorú by som raz dôraznil, je, že chcem rozhodne podporiť vyčlenenie minimálne 50 miliónov eur, ktoré budú vyčlenené výlučne na spustenie 5-ročného fánu, postupného odstraňovania a opiových fariem v Afganistane. Podľa mňa um, teraz je veľmi ťažké byť optimistom, pretože situácia v Afganistane sa vyvíja um, vo vojenskej oblasti veľmi rýchlo, ale myslím, že uh, o to viac by sme mali podporovať takýto program, ktorý je výlučne civilným programom, ktorý podľa mňa smeruje túto krajinu správne. Aj toto bolo obsahom správy novej politiky v Afganistane, ktorá si získala širokú podporu v Európskom parlamente. Ďakujem. Ďakujem teraz pán Van Orden. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Ak dovolíte na úvod vo všeobecnosti, by som povedal, že síce sa veľmi ľahko míňajú peniaze na rôzne projekty, ktoré všetci chceme podporiť, ale Ocitáme sa teraz v čase hospodárskej krízy v celej Európe. Vlády všetkých štátov musia škrtať svoje verejné výdavky, preto si myslím, že by sme mali hľadať e, všetky možné úspory v rozpočte Európskej únie a nie míňať čoraz viac peňazí. Okrem toho, musíme sa samozrejme držať našich priorít. Myslím, že v tejto chvíli je e, jasnou prioritou Južné Stredomorie a vývoj v Severnej Afrike a práve tu by sme mali zdôrazňovať e, a položiť e, základy nášho úsilia. Myslím, že musíme sa snažiť o škrty, o zefektívnenie a o zlepšenie stanovenia priorít. Mali by sme upustiť od príliš veľkých ambícií. Čo sa týka konkrétne Palestíny, Isté, že sú tu isté e, nebezpečné smerovania, ktoré sledujeme, okrem iného návrh zavedenia jednostranného vyhlásenia štátu zo strany palestinských orgánov. To by naozaj nepomohlo nikomu v tomto kontexte, v kontexte mirového procesu na Blízkom východe. E, všetci doposiaľ súhlasili s tým, že by to mal byť proces, e, o ktorom sa rokuje a preto všetko, čo robí Európska únia, musí byť eh, konzistentné, musíme eh, zabezpečiť, aby nedošlo k porušovaniu toho jasného stanoviska, čo sa týka rokovania o mierovom procese. Ďakujem, pán Van Orden. A teraz pán Gualtieri. Eh, io condivido pienamente la linea illustrata dal relatore Muniz. Ďakujem pekne. Súhlasím so stanoviskom, ktoré predniesla spravodajkyňa. Chcel by som eh, len spomenúť niekoľko pozmeňacích návrhov, ktoré som predložil k zahraničnej službe. Tieto sa zameriavajú na návrh rozpočtu, pretože tie podrobnosti, ktoré zavádza rada, podľa mňa sú dosť zvláštne a nie sú príliš zrozumiteľné týchto 8,3 milióna napríklad e, delegáciám. To má vplyv iba na e, rozpočet z roka 2011. Ďalej rôzne iné sumy e, na satelitné zábery a tak ďalej. Podľa mňa to nie je veľmi koordinovaný postup. Ale viem, že parlament je ochotný podporiť diplomatickú službu vo svojom návrhu rozpočtu. Malo by to však byť prepojené s ochotou diplomatické služby e, rokovať s parlamentom, viesť dialog, najmä čo sa týka niektorých významných otázok, ktoré vznikli za posledné roky, napríklad úloha a počet stálych e, zástupcov e, a stálych zamestnancov tejto diplomatické služby na všetkých úrovniach. Teda ja by som bol za to, aby sme prednesli ústny pozmeňovací návrh, aby toto navýšenie prostriedkov e, k pôvodnému návrhu rozpočtu bolo v rezerve, aby sme lepšie koordinovali e, činnosť s diplomatickou službou, aby sme požiadali o e, väčšiu rovnováhu, o lepšie vyrovnanie, čo sa týka zástupcov v tejto službe. Ďakujeme pekne, pán Galtieri. Teraz dostávam slovo v mene komisie Pahek. Prosím, buďte to čo najstručnejší. Ďakujem, pani predsednička. Chcem iba povedať, že komisia predložila vyvážený rozpočet a skutočne vám chcem poďakovať za všetky návrhy, ktorých cieľom je obnoviť eh, tie rozpočtové poločky, kde boli škrty. Na druhej strane je veľmi ťažké v rozličných kapitolách nájsť ešte rezervy a preto všetky navýšenia, ktoré navrhujete, bude veľmi ťažké zdôvodniť. Chcem iba niečo povedať k oddeleniu palestínskej a inra pomoci my skutočne tento split nemôžeme podporiť, pretože to by vytvorilo e, problémy na úrovni vykonávania a flexibility. Už je teraz veľmi ťažké aplikovať rozličné činnosti e, týkajúce sa Palestíny. A keď ešte zvýšime túto flexibilitu umelým spôsobom, tým, že navýšime isté sumy, tak bude naozaj veľmi ťažké to zdôvodniť a aplikovať. Ďakujem. Ďakujem. Pán Geran zo zahraničnej služby. Ďakujem, pani predsednička, pani spravodajkyňa, dámy a pani poslanci a poslankyne. Dovolte mi, aby som najskôr e, poved- sa predstavil. Ja, ja som tu v mene nového riaditeľa vonkajšej služby a Chcem sa teda v jeho mene vyjadriť len k administratívnym otázkam, ktoré sa týkajú e, tejto rozpravy o návrhu rozpočtu 2012. Chcem opätovne vyjadriť uznanie Európskej služby pre vonkajšiu, slu, e, Európskej službu pre vonkajšiu činnosť za Európskemu parlamentu za podporu počas diskusie o, e, ohľadne vytvárania tejto novej služby Európska služba pre vonkajšiu činnosť e, s veľkým záujmom prijala stanovisko a vzala na vedomie aj návrhy. Mám len niekoľko takých všeobecných e, poznámok a potom sa vyjadrím k niektorým konkrétnym návrhom. Poprvé, návrh rozpočtu na rok 2012 je prvým návrhom, ktorý pripravil náš servis, spočíva a vychádza z prehlbenej analýzy potrieb v tejto oblasti. Ide tu o administratívny rozpočet, teda sú tam administratívne e, výdavky, ktoré sa opakujú a povinné, napríklad nájomné platy a tak ďalej. Po tretie, E, máme tu e, navýšenia, veľmi jemné navýšenia, 27 eur ohľadne celého rozpočtu 444 tisíc e, miliónov eur, pardon, a toto navýšenie je potrebné na fungovanie služby aj na to, aby niektoré služby, ktoré v minulosti neboli pokryté, aby boli teraz súčasťou tohto rozpočtu. A štvrtá poznámka, ako už bolo povedané, zo strany spravodajcu tie škrty, o ktorých v prvom čítaní rozhodla rada, ak nebudú skorigované, tak zahraničná služba sa ocitne v zložitej situácii v roku 2012 a pritom my e, práve nadobúdame e, našu, na, naše právomoci a našu moc. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, o návrh, tak v mene našej služby by som chcel vyjadriť nasledovné stanovisko. My podporujeme, plne podporujeme pozmeňujúci návrh, ktoré e, predložil pán Galtieri ohľadne obnovy pôvodného rozpočtu, ktorý navrhla naša služba. Samozrejme, že teda tam budú potrebné rezervy Rovnako podporujeme pozmenujúci návrh pani správodajkyne, pani Brodner, pánom Salafrankom a ďalšími poslancami, ktorého cieľom je e, vytvorenie Európskeho inštitútu pre mier a pripraviť jeho realizáciu. Pozmenujúci návrh pani Bantner ohľadne zamestnancov je problémom, pretože tak ako všetky ostatné inštitúcie, aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť musí rešpektovať štatutárne e, požiadavky pre pracovné postupy a to neumožní e, tento rozpočet neumožní uspokojiť tieto štatutárne požiadavky a to by predstavovalo veľké problémy. Pokiaľ ide o pozmenujúci návrh ohľadne otvorenia delegácie v Spojených arabských Emirátoch, pozmeňujúci návrh, ktorý spomenuli viacerí poslanci. To je samozrejme dôležitá a zaujímavá politická otázka. Naša služba zdieľa stanovisko parlamentu, že prítomnosť EÚ v tejto oblasti musí byť posilnená. Otázka otvorenia delegácie v Spojených arabských emirátoch však musí byť ešte preskúmaná e, tak celostne aj mimo e, rozpočtovej diskusie, keďže tu ide a pokiaľ ide o otvorenie delegácie v Iráne, tak táto otázka, ako to spomenuli viacerí poslanci, je veľmi komplexná a rozhodnutie nebude môcť byť prijaté skôr, ako e, budú splnené politické podmienky a v súčasnosti tomu tak nie je. Vysoká predstaviteľka samozrejme chce naďalej plne aplikovať a plniť záväzky, ktoré má voči Európskemu parlamentu ohľadne vytvárania eh, a konsolidácie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Muniz, aby predniesla svoje záverečné slovo. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili so svojimi pripomienkami. Ďakujem im za podporu práce, ktorú sme odviedli. Nie je to len moja práca, pracovali na tom viacerí kolegovia, ktorí predkladali pozmenujúce návrhy a diskutovali o témach. Témy, ktoré zostávajú ešte otvorené alebo kontroverzné, tak musím trvať na otázke Afganistanu tam nejde o málo peňazí, to je 50 miliónov eur, mohlo to byť 70 alebo 40, lebo to nie je ani to, čo žiada rada, ani komisia. Na druhej strane treba povedať, že to nezodpoveda žiadnemu z kritérií, ktoré aplikujeme na tento rozpočet. Na druhej strane v rozpočte nemôžeme e, jednoducho pridelovať eh, prostriedky na konkrétne programy. To znamená, 50 miliónov sa bude venovať na to alebo na to nie. To bude závisieť od programovania, od vývoja v krajine a od projektov a ich vývoja, ktoré súvisia s touto krajinou. A preto eh, vyvoláva isté politické znepokojenie eh, toto, takýto návrh. Ale ak budeme mať istotu, že tá situácia sa bude vyviať tak, ako chceme, tak to bude v poriadku. Ale takéto navýšenie, to by mohlo v rozpočtovom zmysle predstávať istý problém. To nebude schválené, neexistujú preto žiadne rezervy, ale my navrhujeme, aby sme zachovali obsah pozmenujúceho návrhu. To znamená, že významný počet fondov, ktoré sú určené pre Afganistan, by sa venovali e, podpore pestovania plodín, náhradných plodín za ópium. A samozrejme, že to musí byť koherentné s ostatnými rozpočtovými položkami. A preto ešte musím hovoriť aj o Iráne. Možno by sme mohli uzavrieť kompromis a že by sme sa zmienili o otvorení e, delegácie v Iráne e, v rozpočtovej položke Irán, Irak, Jemen a že by sme tam spomenuli že by sa delegácie otvorili v tých krajinách, ktoré budú v súlade s uzneseniami parlamenta a požiadame komisiu, aby spustila prípravné práce na otvorenie delegácií EÚ v týchto krajinách. Treba nájsť taký spôsob, ktorý by sa explicitne nezmieňoval o prípade o žiadnom konkrétnom prípade, ale bolo by to také všeobecné spomenu- spomenutie toho, že Európsky parlament je za to, aby sa otvorili nové delegácie v tejto oblasti. Treba tu nájsť nejaký nový kompromis, tak aby došlo zo súladeniu, zo súladeniu stanovísk. Nazdávam sa, že rozpočet je, nie je nekoherentný v každom prípade treba povedať, že to je politický nástroj, veľmi dôležitý politický nástroj pre nás a myslím si, že musíme zachovať koherentný prístup a maximálnu jednotnosť pri hlasovaní Mm, je dôležité, aby väčšina podporila tento návrh a ja sa pokúsim nájsť také formulácie, ktoré by zachovali našu politickú pozíciu a zároveň by dosiahli maximálny konsenzus aj v radoch poslancov. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Chcem pripomenúť kalendár. Pred, môžete predkladať pozmenujúce návrhy 7. septembra poludnie, diskusia o pozmeňujúcich návrhoch a hlasovanie vo výbore 12. septembra. Navrhujem vám, drahí kolegovia, aby sme si urobili krátku pauzu, skôr ako prejdeme k bodu 7. Výmena názorov s pánom Serensonom bude za zatvorenými dverami, takže chcem požiadať tých ľudí, ktorí e, nie sú oprávnení zúčastniť sa e, tejto schôdze,